Kolegyne, kolegovia, začníme. Máme nabitý program. Začníme bodom 8. Dovolte mi, aby som tu uvítala predsedu výboru regionov Luka van den Brandeho. Nie je tu prvýkrát, vždy sa z neho veľmi tešíme a rada by som vám dala slovo hneď keďže ste sa s nami prišli podeliť o výsledky veľmi dôležitej bielej knihe, teda štúdii o bielej knihe, o viacúrovňovej vláde. Takže nech sa páči, Luk, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, drahá Danuta, drahí členovia výboru REGI, dámy a páni. Naozaj sa veľmi teším, a nehovorím to len ako floskulu, že som vo vašom výbore, vždy rád príjmem vaše pozvanie, no a teraz som prišiel na to, aby som zdôraznil niektoré body z našej bielej knihy o viacúrovňovej vláde alebo správe veci verejných. Iste viete, že Lisabonská zmluva nadobudla platnosť po začiatku, 10 rokov po začiatku ehm, reformného procesu a iste viete, že vznikne nová inštitucionálna rovnováha, teda že došlo k prerozdeleniu právomocí tak, že Európsky parlament dostal nové právomoci a tým sa zvýši jeho politický význam. Pevne verím, že teraz vstupujeme do stabilnejšej fázy Takže využíme v plnej miere tento potenciál novej fázy a posilníme Európsku správu vecí verejných. No a výbor regionov sa teraz venuje nástrojom na implementáciu Lisabonskej zmluvy. A myslím si, že viac úrovňová správa vecí verejných je dôležitá v tejto súvislosti. Politici sú všetci vystavení jednému paradoxu je ich viac, ale ja chcem hovoriť o tom jednom. Čím relevantnejšou sa Európa stáva pre každodenný život svojich občanov prostredníctvom svojej legislatívnej činnosti a prostredníctvom vplyvu na národné politiky, tým komplikovanejšou sa stáva a vzdialuje sa občanom. Takže správa veci verejných je kľúčová, aby európska integrácia bola úspešná. Niekoľko mesiacov vzhľadom na krízu hlavne. Správa vecí verejných v Európe bola v centre verejnej debaty. To vám, členom parlamentu, poslancom parlamentu a výboru regi nemusím, myslím, veľmi opakovať. Takže my sme začali minulý rok s vypracovaním Bielej knihy No a práve v tom čase zautočila kríza, no a my sme si teda položili opravnenie otázku, do akej miery je relevantná táto iniciatíva. No a uvedomili sme si, že globalizácia zvyšuje ako taká pridanú hodnotu viac úrovňovej správy vecí verejných, pretože počiarkuje potrebu koordinovaných aktivít politických aktérov. Miestne a regionálne samozprávy sú kľúčové, pokiaľ ide o úspech príjmaných opatrení, iniciatív a reforiem v najbližšom desaťročí. Musíme chápať viac úrovňovú správu veci verejných práve v kontexte globalizácie. Vertikálny rozmer pokrýva všetky úrovne vytvárania politík, lokálna, regionálna, národná, európska, globálna. Domáca a medzinárodná politika musia byť koordinované, je potrebné posilniť Európu, posilniť procesy integrácie a konvergencie Máme tu novú stratégiu pre rast, zamestnanosť, klimatické zmeny a inovácie. No a v týchto stratégiách všetky, všetci aktéry, či už verejní alebo súkromní, by mali svoju zodpovednosť v demokratickej spoločnosti naplniť. Miestne samozprávy umožňujú lepšiu spoluprácu. Aby som to povedal jasne, Nejde o vytváranie nejakých nových inštitúcií, nechcem otvárať žiadnu novú inštitucionálnu debatu. Vôbec nie. Mám pocit, že mnohí bojovali o vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy, takže my nechceme znova načínať Lisabonskú, pardon, eh, inštitucionálnu debatu. Nie, my chceme fungujúcu spoluprácu so zachovaním flexibility na dosiahnutie spoločných cieľov. No a preto je potrebné potrebný nový systém v európskom rozhodovaní. Taký dynamický, v skutočnom partnerstve medzi všetkými úrovňami správy vecí verejných. To je tzv. vertikálna subsidiarita, vrátanie sociálnych a hospodárskych partnerov v tej horizontálnej subsidiarite. Takže viacúrovňová správa vecí verejných so zapojením viacerých aktérov, viacerých druhov aktérov. To je také prepojenie dvoch dimenzií. My chceme zdieľať kompetencie, nechceme ich deliť, deliť právomoci s cieľom posilniť aktivity spoločenstva v tých oblastiach, ktoré najviac trápia európskych občanov. Biela kniha obsahuje odporúčania tak, aby aktivity a plánovanie v Európe boli praktickejšie. Samozrejme, že aj váš výbor vstúpil, alebo teda poskytol vstúpy do tejto bielej knihy, pretože vy ste vyzvali výbor regiónov, aby posilnil svoje snahy a vypracoval prax, správy veci verejných z kvalitatívneho aj z kvantitatívneho hľadiska. Budeme veľmi úzko spolupracovať s Európskou komisiou pod vedením pána Barosa. Ja som sa s ním spojil minulý týždeň a v najbližších týždňoch, mesiacoch chceme vypracovať usmernenia pre budúce kolegium komisárov, teda aby sa naša biela kniha naozaj aj naplnila. V bielej knihe navrhujeme politický program pre Európy tak aby táto sa budovala v partnerstve, aby sme podporili aktivity na európskej úrovni, teda komunitárnu metódu, ktorá je základom správy veci verejných v Európe. Dôležitá je efektívnosť, legitimnosť a transparentnosť modusu operandi Európskej únie. A toto môžeme garantovať iba v prípade, ak lokálne a regionálne orgány budú skutočným partnerom a nielen nejakým prostredníkom. Čo to znamená? Znamená to zapojenie miestnych a regionálnych e, orgánov e, smerom nahor, teda do, tých, do toho európskeho rozhodovania. A to znamená, že každá dôležitá strategická reforma spoločenstva by mala byť kombinovaná s teritoriálnym akčným plánom, ktorý umožní zjednodušenie schválenia, implementácie a hodnotenia implementovaných politík. A samozrejme, že každá takáto reforma musí mať aj náležitý komunikačný plán. My odporúčame integrované prístupy, e, ktoré zahrňajú viacero úrovní správy vecí verejných. Takto chcela vytvoriť synergické efekty. Takže dôležitá aj transparentnosť, otvorenosť, fungovanie za zatvorenými dverami nie je správnou cestou. Chceme, aby miestne a regionálne orgány boli zapojené do programu Better Regulation, eh, teda zjednodušovania legislatívy, čo zjednoduší transpozíciu a implementáciu európskej legislatívy. Zvorazňujeme dôležitosť systematického využívania dopadových analýz, teritoriálnych dopadových analýz tak aby sme zabezpečili, že rozhodnutia sa budú uplatňovať, príjmať a uplatňovať na náležitej úrovni v súlade s princípmi proporcionality a subsidiarity. Ďalšie odporúčanie. Odporúčame inovatívne metódy riadenia založené na partnerstve, napríklad využívanie experimentálnych a tripartitných kontraktov a chceme, aby sa ďalej rozvíjal potenciál teritoriálnej spolupráce, počnúc kontaktami, končiať kontraktami. Takto pekne to poviem. Budem pokračovať v mojom materskom jazyku, ak dovolíte. Vstúpenie do platnosti Lisabonskej zmluvy, pani predsednička, nesmie znamenať, že by táto diskusia teraz skončila, ale skôr táto diskusia nastane o inštitúciách a governance. Um, to, čo má, chceme v Európe urobiť. Musí sa hovoriť o interinstitucionálnej spolupráci a spolupráci aj občanov, podielov, podielanie sa občanov. A toto sú otázky, ktoré nemožno prejsť, nemožno zanedbať v následujúcich rokoch. Sú rozhodujúce pre úspech európskej politiky a stratégie toto je veľká zodpovednosť, ktorú nesie na pleciach e, nová komisia. Tu sa vlastne vypočutia nových komisárov venovať aj e, tejto téme, pretože musíme si stanoviť aké, a zistiť, aké ciele má tá nová komisia skutočne. A preto som samozrejme vďačný, že môžeme e, sa podielať a môžeme sa zúčastňovať na týchto výpočutiach a za to sa vám chcem poďakovať. Naše odporúčania týkajúce sa vyššej miery participácie na tomto európskom projekte ne, <clears throat> necielia len na to, aby sa zlepšilo inštitucionálne zastúpenie teritoriálnych územných celkov, ale ide aj o politický príspevok, ktorý by sa mal ktorý, ktorý je robený preto, aby sa kultúrna inštitucionálna spolupráca zlepšila. Ja sa teším samozrejme z podpory predsedu parlamentu Buzeka a pripájam sa k jeho požiadavke podľa ktorej sa európska diskusia e, e, politická e, diskusia, pardon, na <laughs> ktorej diskusia dostane vyšší politický rozmer, väčší politický rozmer. Paradoxom je, že inštitúcie sa snažia o konsenzus a toto vlastne znemožnilo diskusiu v Európe urobiť politickou. A toto je tiež dôvod preto, dôvod preto, aby naši občania možno pochopili, že Európska únia zohráva osobitnú úlohu. Je to síce veľmi technická diskusia, ale je to aj politická diskusia. Tu ide o ľudí. A určite je to jedna z najväčších slabín Európy. zvolení zástupcovia na európskej, národnej a regionálnej úrovni musia nájsť riešenie na tento problém. Pani predsednička, ctení členovia, táto biela kniha predstavuje takisto príspevok výboru regionov k európskej agende a v nasledujúcich mesiacoch sa Únia si Únia stanoví svoju stratégiu k mnohým dôležitým otázkam. Ide o demokratický rozvoj, vývoj e, v súvislosti s chudobou, klimatické zmeny, v súvislosti s kodaňským dohovorom a všetko ostatné, čo je potrebné na e, opätovný rozmach po finančnej a ekologickej kríze, takisto e, energetickú udržateľnosť a tak ďalej. Aby som len, a tu sú len, to je len niekoľko tém, ktoré som chcel spomenúť. Na základe Lisabonskej, e, štruktúry Lisabonskej zmluvy. Vy viete, že 900 e, starostov v Európe sa zaviazalo e, do roku 2020 um, dosiahnuť lepšie čísla ako 2020 na budúci týždeň na konferencii v Kodani, e, tam, na ktorej sa zúčastní tisíc starostov. E, tu sa rozhodne, do, ako ďaleko môžeme ísť a do akej miery môžeme na tom spoločne pracovať. Včera sme sa vo výbore regionov dohodli o takých prvých decentralizačných opatreniach a keď ide o tieto veľmi dôležité otázky, nie len o životné prostredia, ale aj o dopady klimatických zmien, tak si myslím, že potom tu, musí byť naš, tu musia byť naše činy vieryhodné. My musíme samozrejme kontrolo, kontrolovať aj Lisabonskú stratégiu. Euromed včera bolo prvé zasadnutie, predvčerom bolo prvé zasadnutie, e, pripravoval sa prvý Arlem teda prvá konferencia územných celkov v stredozemnej oblasti a samozrejme ďalšie príklady. Napríklad aj Európske zoskupenie pre teritoriálnu spoluprácu a samozrejme makroregióny. My potrebujeme aj makroregionálne stratégie a takisto stratégiu pre Dunajský, podunajský región. A taká integrovaná politika, ako, v rámci tej integrovanej politiky, ako ju máme v stredomorskej oblasti. My sme a, takí pionieri mechanizmov a spolupráce, ktoré je potrebné rozvíjať preto, aby sme si udržali tú európsku súdržnosť a aby sme mohli pripraviť aj príslušnú legislatívu. A preto musíme tiež spolupracovať s komisiou. Potom ako ehm, boli verejné zasadnutia rady, je potrebné ehm, skonkretniť aj mandát komisie. Naše rozhovory sú zároveň aj našim príspevkom k práci skupiny expertov 22. septembra v Európe. Pán kolega Brück hovoril o návrhu Filipa Gonzálesa. My sa chceme pozrieť, ako sa to všetko dá implementovať a realizovať zo strany jednotlivých aktérov. A myslím si, že táto idea tohto zmluvného, tej zmluvnej štruktúry je veľmi dobrou možnosťou pre ďalšiu spoluprácu. Ja si myslím, že e, v tej skupine tej skupine expertov, myslím si, a načrtnú možnosti ďalšej spolupráce. My samozrejme chceme, aby to predstavovalo aj istú, istú, istý bázi, istú bázu, istý základ pre Bielu knihu. Má to význam, pretože aj vaša kritika, vaše vstupy, vaše poznámky sa tu odzrkadlia a ja som zistila, som skonštatovala, že váš výbor sa dohodol na vytvorení, vypracovaní uh, iniciatívnej správy v oblasti good governance, governance v oblasti regionálnej politiky únie a ja dúfam, že my budeme môcť tiež svojou mierou prispieť k vašim prácam pozitívne. A teším sa, že máme novú príležitosť sadnúť si spolu a spolu o týchto témach diskutovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda výboru regionov. Mám pocit, že teraz vstupujeme do ďalšej fázy rozpravy o budúcom politickom programe EÚ. Myslím si, že v Európe budeme reagovať na tento dokument. Myslím, že sú tam e, tie základné ciele uvedené tak, že ich môžeme zdieľať No a myslím si, že stále veci verejných je veľmi dôležitá ako prioritná téma po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti a myslím si, že výbor regiónov môže byť veľmi dôležitým partnerom v našich úvahách o tom, ako dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si stanovili. Tieto sú totižto zároveň cieľom regionálnej politiky. Takže ďakujem pekne za váš príspevok a otváram rozpravu. Prepašte, že to musím povedať, ale nemáme veľa času. Tento bod budeme musieť presne o 10. ukončiť a preto chcem uzavrieť zoznam rečníkov čo možno najskôr, takže prosím, rozhodnite sa okamžite, či chcete alebo nechcete vystúpiť a potom rozdelíme náležite čas. Pán Klemopus ako prvý. Ďakujem za tieto veľmi podrobné informácie od pána Van de Brandeho. Chcem konštatovať následovné. Vyzerá to tak, že podľa, um, podľa ankety e, teda toho ročného Eurobarometra, že väčšina európskych občanov skôr dôveruje e, regionálnym územným celkom a ich e, a ich ehm, mm, zástupcom ako európskym politikom. Ehm, ja to vidím tak, že európsky občania a občianky vychádzajú z toho, že lokálne a regionálne územné celky um, nezohľadňujú európske postupy a je to 59%. Takže na jednej strane vidíme, že um, E, Európsky parlament sa podceňuje práve čo sa týka jeho minulosti. Dobre, no ako teraz vyzerajú opatrenia, ktoré môžeme ponúknuť ako odpoveď občiankam a občanom? tak aby pochopili, že ich očakávania sa vypočujú aby ich prozby sa vypočujú a že sa aj zrealizujú že nemôžeme len pekne hovoriť, ale chceme lokálnym a regionálnym územím celkom skutočne vyhovieť v istých požiadavky. Ďakujem, pán Lambert von Nistelrooy. Ďakujem, pani predsednička. skutočnosť, že Luc van de Brande ako prezident výboru k nám prišiel, ukazuje, aká dôležitá je táto diskusia. Toto je vlastne záver tej diskusie, ktoré, ktorú sme viedli, tých rozhovorov, ktoré sme viedli, ale keď si pozriete každodennú prax, tak musíme skonštatovať, že v národných členských štátoch toto ešte nedošlo. My máme skúsenosti s lisabonskými stratégiami a že e, sa skutočne orientujú na pozíciu jednotlivých štátov a to menej, a menej teda na e, situáciu regiónov a obcí. Včera sme mali diskusiu o klimatických zmenách. Takmer sa nemožno predstaviť, že by sa urobil nejaký plán zo strany Európskej únie. Toto sa jednoducho ešte nerealizuje a preto by som rád od vás vedel, čo sa dá ešte urobiť, keď sa to nebude realizovať, keď sa to opätovne nezrealizuje. Možno je, sú, to vždy len, sú to vždy len prázdne slova, keď hovoríme o Európe regiónov. Vy ste hovorili o pakte, ale keď vy ako výbore regiónov zistíte, že všetky tieto zásady sa, e, že po týchto zásadách sa šliape, tak jednoducho vy sa tiež musíte zdvihnúť a povedať opätovne sa e, tu hovorilo o renacionalizácii. Zase ste sa na tom hovorili. Tu sa niečo, e, niečo e, udiať. Nie ste príliš dobrí na nich. Aj o tom je treba aj to si treba premyslieť. Ja neviem, či tento interinstitucionálny dohovor postačuje. Ďakujem, Jan Olbrich. Pani predsednička, pán prezident, ja by som sa upremnil vašu pozornosť na element, ktorý je dosť rizikový, na aspekt, ktorý je dosť rizikový. A to, že z jednej stránky sú tu podmienky krízy, či postkrízové podmienky, ktoré ktoré um, sú pozitívne voči um, ideám v kategóriách efektivity. A keď ale rozmýšľame v kategóriách efektivity, tak tu je dosť závažná tendencia, ktorá smeruje e, k tomu, že oslobodenie od určitých podmienok vedie k problémov. Je nám všetkým jasné, že v ťažkých obdobiach je potrebné robiť rýchlo rozhodnutia. Napríklad jeden, jeden šéf, jeden, jedna riadiaca osoba musí tieto rozhodnutia urobiť. Určite, čo sa týka v tých problémoch subnárodných, viem jasné, že regionálne a lokálne, uh, lokálne orgány sú efektívnejšie v krízovej situácii, ale tá uh, predchádzajúca téza je dosť populárna. Keď si pozrieme na posledné dokumenty, ktoré eh, dostávame z Európskej komisie pred eh, zvolením nových komisárov, tak sa mi zdá, že vo veľkej miere tu práve tento pohľad, tento náhľad prevažuje. Náhľad, ktorý hovorí napríklad o tom, že je potrebné eh, byť sektorový a nie horizontálny, horizontálny a decentrálny to znamená, horizontálnosť, e, horizontálnosť je decentralizovaná a um, sektorovosť je centralizovaná. Takže vidíme, že je to istá slovná hračka, ktorá mm, tu je. Takže mnoho vrste, vrstvovosť e, túto jedni interpretujú ako e, e kompetencie každého stupňa, ale to je vlastne sprecizovanie, spresnenie demarkačných línií v konečnom dôsledku. Takže každý si robí na svojom a neprekážajú sa. Ale čo môže viesť v podstate k tomu, že uh, výbor regionov a teraz eh, musím povedať, že pán prezident je môjim eh, starým priateľom. Môže sa zdať, že výbor regionov sa bude snažiť o tento spôsob. To znamená, že my, lokálne vlády, robíme svoje, ale ako náhle, ako náhle sa multilevel governance ne, ne, sa e, nezavedie, potom budeme všetci robiť všetko spoločne a budeme diferencovať kompetencie. To znamená, nové výzvy si vyžadujú spoluprácu a nie len vyznačenie demarkačných línií. Ja chcem povedať, že takáto istá formulácia sa bude používať rôznymi spôsobmi a musíme si to jednoducho uvedomiť. Ďakujem. Can we ask you for the comments now? Mohli by sme vás teraz poprosiť o komentár? Pán Termopoulos, veľmi správne ste naražali na eurobarometer a mimochodom to bolo poprvý raz, keď Komisia iniciovala Eurobarometer s piatimi otázkami, ktoré sa týkali lokálnej a regionálnej samozprávy. Trvalo to 50 rokov, kým vyvstala potreba spýtať sa tisícok občanov na nejaký názor. Predtým Eurobarometer skôr očakával emócie a odrážal očakávania emócie ľudí. Ale teraz, keď e, odkazujeme na tento antagonizmus 60 respondentov, zistilo sa, že miestne a regionálne samozprávy a nehovorím to preto, že nás poprosila, poprosil výbor regionov, že to máme povedať, ale títo ľudia hovorili, že asi 60 ľudí hovorilo, že miestne a regionálne samozprávy nerobia to, čo by mali robiť. A v odpovediach sa vyskytovali mierne nuancy v dôvodení. Buď podľa ľudí nemali právomoci, aby urobili svoju prácu, alebo jednoducho to neurobili dobre. Ako sa ocitla samozpráva v takejto situácii? Budem hovoriť o koncepcii správy vecí verejných. Neviem, či táto koncepcia, o ktorej hovoríme, pomôže, ale ľudia, ktorí sú konfrontovaní s problémami a s výzvami na lokálnej úrovni, kde sa prejavuje migrácia vo svojom plnom dopade, kde plne pôsobia problémy trhu práce, životného prostredia. Práve na tejto úrovne musíme posilniť právomoci, a v tomto s vami súhlasím, miestni politici musia byť zároveň európskymi politikmi. Myslím si, že stále tu je obrovská priepasť, ktorú treba preklenúť. Lokálni a európsky politici by mali byť zajedno. V tomto zmysle si myslím, že by si bolo treba uvedomiť, kedy sme prevzali prvú iniciatívu. Jednoducho sme pozvali miestnych a regionálnych novinárov, aby sa pripojili k našim úsiliam. Nie preto, aby nás konfrontovali s tým, čo sa deje na miestnej úrovni, ale preto, aby boli lepšie informovaní, aby konfrontovali politikov na miestnej regionálnej úrovni s tým, čo treba urobiť. Ale Miestne a regionálne autority sa vnímajú ešte aj dnes ako subdodávateľia rozhodnutí, ktoré sa udiali niekoľko sto kilometrov od nich a ktoré sa týkajú ich územia. Myslím si, že keď vznikajú očakávania a keď občania sa vyjadrujú, že potrebujú nové právomoci pre svoje miestne regionálne samozprávy, tak treba ich hlas vypočuť. Čo robíme v tejto veci? Uvediem niekoľko príkladov. Hovoríme o Bielej knihe, v ktorej sa spomínajú teritoriálne pakty. Tento návrh však treba doplniť plánom komunikácie na miestnej a regionálnej úrovni. Pred nejakým časom, keď sme sa snažili prekonať vzdialenosti v Európe, tak vďaka Európskej únii sa sieť komunikácií, dopravných komunikácií vybudovala Chcelo to zmenu postoja, uznanie potrieb a svojho, svojej povinnosti prispieť k takémuto globálnemu výsledku. Ho, nevie, neviem, či ste si všimli, či som povedal, že máte pravdu, ale chcem tu zdôrazniť, že komisia, výbor regionov Mali sme 15 rokov skúseností. Minulý rok sme oslavovali výročie Európskeho spoločenstva a preto pred, treba si spomenúť, že pred 50 alebo 51 rokmi Európsky parlament bol jednoducho len také zhromaždenie zástupcov zo šiestich krajín, ktorí boli zakladajúcimi otcami, nebola tam žiadna zakladajúca matka v tom čase, ale ne, nehovorím, že to bolo len niečo malé, bolo to niečo viac ako len zo skupenie. Čo tým chcem všetkým povedať je, že za 50 rokov skúseností sme sa naučili, že proces budovania inštitucionálnej infraštruktúry, ktorý sa deje krok po kroku, je dlhou cestou. A na tejto ceste treba vybojovať každodenné bitky. Náš výbor sa pokúša prispieť k tomuto úsiliu. Uvediem vám ďalšie príklady. Museli sme prekopať všetko od základov, aby sme vôbec dokázali nastaviť oficiálne kontakty s národnými parlamentmi. Samozrejme, že potrebujeme takúto spoluprácu, to je nesporné. Vaša kritika je v tomto smere teda na mieste. Najmä, keď ide o dôsledky klimatických zmien, povedali sme zástupcom, ktorí sú zodpovední, že nastavili dobre ciele, ale 70 všetkého, čo sa týka dôsledkov klimatických zmien, sa sústreďuje v mestských oblastiach, napríklad dopravné zápchy, smog alebo hustota e, budov v mm, urbanisticky zahostených oblastiach. Keďže trpíme 70 percentami týchto problémov, máme byť aj zodpovední za 70 riešení? Myslím si, že by sme mali mať možnosť spoločnej iniciatívy a ďalších projektov. Výzva, ktorej čelíme, a nechcem teraz opäť otvárať medziinštitucionálnu debatu, ale chcem len povedať, že Európa akoby bola senátom regiónov. Je to myšlienka, ktorá fungovala už nejaký čas v pozadí. Ľudia, ktorí naozaj veria v regionálny rozvoj, v regionálnu prácu, si myslia, že Jednoducho prišiel vhodný čas. Tí, ktorí už dlho pracujú v Európskej komisii a niektorí, ktorí pracujú iba nejaký čas v Európskej komisii, sú presvedčení o potrebe zmeny alokovania právomoci. To isté platí pre politiku súdržnosti, respektíve koheznú politiku. Existujú isté konštitučné regióny, je ich 73 v Európe, ktoré majú tak povediac, ústavné právomoci a ktoré môžu e, realizovať politiky a realizovať aj posudzovanie dopadu, environmentálneho dopadu. Myslím si, že je dôležité brať do úvahy názory tých, ktorí spolupracujú v súčinnosti na dosahovanie týchto cieľov. Za posledných 18 mesiacov sme pracovali práve na tejto veci. Napriek veľmi dobrej spolupráci s Európskou komisiou a v tejto veci je dôležité podotknúť, že naozaj tá spolupráca bola výborná. Pri mnohých príležitostiach sme sa stretli a prediskutovali sme si, že by sme mali byť zapojení už do predfázy aktivít. Keď oslovujeme erudovaných ľudí z miestnej a regionálnej samozprávy, a teraz príde celý nový prvok do hry, ktorý uvedie Lisabonská zmluva, ale výbor regiónov má formálne právo na venovanie sa aj dôverným záležitostiam. To, toto právo nám udelil súd, ale ja neviem, či súdny dvor e, to myslel, ako to myslel. Neviem, či som naivný, ale naozaj musíme potvrdiť dôležitosť spolupráce s miestnymi a regionálnymi samozprávami a nemali by sme váhať uplatňovať svoje práva v tých veciach, ktorých ich máme. Možno, že je to dosť e, silná zbraň, ale ľudia by si mali uvedomiť, že budeme naozaj prísne dohliadať na to, ako sa realizuje protokol subsidiarity súvisiaci s zmluvou. Som presvedčený, že diskusie medzi našim výborom a vašimi sú úplne zásadnou vecou. Posudzovanie dopadu zaručuje, že jednoducho neskončí všetko pri sformovaní krásnych dokumentov, ktoré aj tak svojho času skončia medzi odpadkami, ale že to, čo je napísané v dokumente, sa berie vážne a takisto sa berie vážne miestna a regionálna samozpráva. Hovorí sa, že Musíme jednoducho začať signalizovať vždy, keď to je na mieste, že niečo nie je v poriadku. Myslím si, že vo svetle hospodárskej krízy a jej dôsledkov by sme naozaj mali rýchlo rozhodnúť Európskej únii a je to jeden z mojich cieľov. Je to aj jeden z dôvodov, prečo vôbec vznikla Lisabonská zmluva, aby sme neboli iba klubom 27 krajín, ale potrebujeme efektívne spravovanie únie, potrebujeme rýchle rozhodnutia v rámci 27 krajín. A nikdy som netvrdil, že by sme mali vybudovať alternatívnu Európu regionálov a mi- regionov a miest. To by bolo kontraproduktívne. Nepok- pokúšame sa vytvoriť patchwork, deku z, zloženú zo záplat, ako tu niekto hovoril. Vôbec nie. Chceme zabezpečiť, aby sa identifikovali tie problémy, ktoré sú naozajstné, majú svoju váhu a potrebujeme identifikovať postupy, akými ich budeme riešiť. Toto je to dôležité. Stojberová skupina vypracovala správy o tom, ako o 25 znížiť administratívne bremeno. Má to svoje finančné dôsledky, ktoré vyplývajú z takéhoto zníženia záťaže, úradníckej záťaže. A samozrejme, že to je veľmi významný príspevok. Celkom iste nechceme, aby toto zníženie bolo kompenzované na národnej úrovni zvýšením úradníckej administratívnej práce. Existuje list prezidentovi, mm, predsedovi komisie a v tomto liste sa uvádza, Obsahovo sa tu uvádza čosi, čo je úplne proti princípom výboru regionov aj Európskeho parlamentu. Pán Barosu sa tu vyjadril, že neexistuje formálny návrh tejto téme. Samozrejme rozdiel medzi e, dokumentom, ktorý nie je oficiálnym dokumentom a takými dokumentmi, ktoré sú schválené oficiálne. Ale myslím si, že sme pripravení vydať e, rané varovanie, ako si výstrahu, aj keď neexistuje oficiálny papier, výstrahu, že kohezná politika súdržnosti môže sa stať rezortnou a zdlhavou, rozdelenou do sektorov. Bol som nedávno na výstave ktorá oslavovala úspechy 20 rokov existencie politiky súdržnosti. Podľa mňa toto máme zdôrazňovať, že existujú aj úspechy, ale sme práve v bode, kedy, kedy musíme zvýšiť hlas a vyjadriť sa k tomu, aké by mali byť budúce politiky, ktoré budú pracovať v tomto smere. Mali by sme zvýšiť svoju dôveryhodnosť a nemali by sme sa kochať v izolácii ktorá oddeluje ľudí jeden od druhého. Podľa mňa by sme sa mali zbaviť ilúzií. Jedna z tých ilúzií je, že jedna úroveň správy veci verejných všetko zvláda. To vôbec nie je pravda. Inštitucionál, autory, um, z niektoré pracujú na úrovni európskej inštitúcii, takisto nezvládnu všetko. Nie len, že musíme hovoriť o viacúrovňovom riadení, ale hovoríme aj o riadení, ktoré vychádza z viacerých aktérov, z viacerých činiteľov. Prístup e, viacúrovňového riadenia, a ne, e, nech nepríde k nedorozumeniu, v podstate tu ide o koordinovanie politík. To nie je to isté ako centralizovanie. Treba zabezpečiť, aby sme boli konzistentní a nešli smerom k centralizácii. Spolupráca s tými, ktoré maj, ktorí majú právomoci a zodpovednosť na istých úrovniach je niečo iné ako centralizácia. Preto vás vyzývam, aby ste nás podporili, pretože výbor regionov nie je sebestační. Existujú tu isté medzery, ktoré treba zaplniť. E, Maastrichtská zmluva nebola dokonalá, bolo treba ju zlepšiť a teraz, keď Európsky parlament dosiahol zvýšenie právomoci v mnohých oblastiach, napríklad v rozpočtových rozhodnutiach, v príjmaní všeobecných rozhodnutí a tak ďalej, vyzývam vás, aby ste nás podporili a aby sme plnili svoje funkcie tak, ako je to náležité. Nezabúdajme, kto sú naši nepriatelia, ak sa môžem takto vyjadriť. Musíme pochopiť, že musíme byť inšter, inštitucionálnymi partnermi a vážim si, že Európsky parlament má rozsiahle právomoci pod novou Lisabonskou zmluvou, ale to neznamená, že budeme odstrčení, musíme spolupracovať, aby sme zlepšili celkovo politiku. Teraz máme 5 minút, hovorí predsedajúca, na dve otázky. E, prosím, buďte disciplinovaní. Pán Vlasák hovorí. Som zástupcom zhromaždenia európskych regionov a mali sme možnosť vypočuť si pána Luka van der Brande, ktorý nám predstavil Bielu knihu výboru regionov vo viacúrovňovom riadení. Princípom takéhoto riadenia je vždy partnerstvo a spolupráca. Výskumy Eurobarometru nám, Eurobarometra nám ukázali, že najväčšiu dôveru majú miestni a regionálni politici, ale na druhej strane existujú iné výskumy Eurobarometra, ktoré ukazujú, že títo predstavitelia majú veľmi nízku úroveň poznatkov o tom, čo Európska únia a jej jednotlivé ústanovizne môžu urobiť pre municipality. Preto veľmi vítam myšlienku, ktorý by sa dal vyjadriť ako Erasmus pre volených predstaviteľov. Tento návrh predniesol v minulom volebnom období náš kolega Jean-Maria Pupi. Rád by som sa vás spýtal, ako cítite podporu pre takýto program? Ako si predstavujete riešenia do budúcnosti? Ďakujem. Pani Rille. V parlamente sa stále opakuje debata o funkcii a o úlohe výboru regiónov. To sa opakuje neustále a sú tu v Európskom parlamente rôzne hlasy v tejto súvislosti. Ja si myslím, že výbor regiónov by teraz po vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy získať novú úlohu a chcem hovoriť konkrétne o jednej veci ja pracujem hlavne vo výbore pre vnútorný trh a v tomto výbore sme dostali prednedávnom nad stôl e, smernicu o omeškaní v platbe, o e, platobnom omeškaní. No a ide o to, že to k tomu pristupujú inak verejní a inak e, súkromní zadávateľia. Keď máte napríklad e, nejaký, keď ste verejná nemocnica, tak musíte už po mesiaci od prvého dňa e, platiť veľké úroky zomeškania a keď ste súkromná nemocnica, tak nie. A toto sú veci, ktoré spadajú úplne do regionálnej oblasti, do lokálnej oblasti. A preto si kladiem otázku, prečo e, sa tomu až tak veľmi nevenujete. A keď sa pozrieme na komisie, aj v tomto prípade bola taká vypracovaná, pokiaľ ide o kontrolu subsidiarity, prečo to nie je skutočná kontrola subsidiarity, takže poprosím vás, aby ste sa vy tu chopili svojej úlohy. Vo svojom dokumente ste hovorili o prepojení internetu. No to by možno bola jedna možnosť ako by, Európsk, ako by um, výbor regionov mohol prispieť k prepojeniu regionálnych a lokálnych orgánov. Ale moja otázka znie, ako teraz tú lokálnu um, úroveň viacej uh, zaangažovať teraz po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. Na túto otázku ešte nikto odpoveď nedal. Uh, Kolegovia, prosím, hovorte hutne, aby sme sa dostali do časového rámca. Nech sa páči, teraz má slovo pán Kadek. Áno, ďakujem pani predsednička. Ja by som urobila niekoľko poznámok. Chcem vám všetkým pripomenúť, že máme dočinenia s rozličnou, diferencovanou teritoriálnou organizáciou. A to sú vlastne krajiny samotné, ktoré musia rozhodnúť o, svojom, o svojej úrovni decentralizácie. Niektoré krajiny sú silnejšie decentralizované a e, niektoré menej. Francúzsko napríklad určite, e, vo Francúzsku majú regionálne orgány, určite menej kompetencie ako v Nemecku. Toto musíme zohľadniť. Nemôžno robiť regionálnu politiku, alebo lepšie povedané, musíme robiť regionálnu politiku, ktorá zohľadní tieto diferencie aj keď by sme sa hneď dohodli, tak to už zajtra nebude tak, že reg- naše regióny budú formálne harmonizované. To nepovažujem e, za vhodnú predstavu. Ale chcem povedať, aby sme to, čo nás spája, teda Európu národov, aby sme to nepostavili proti Európe regionov. Toto musíme zohľadniť a toto je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomovali. Takže skutočne nechcem uh, zanedbávať záujmy regionov ani výhody decentralizácie, ktoré vy, e, teda ponúkajú lepšie čerpanie e, prostriedkov z Európy, ale musíme si toto uvedomovať. Pán Kasty? Áno, pani predsednička, ďakujem. Viem, že sme v časovej tiesni. Za prvé chcem e, poďakovať výboru regionov a jeho predsedovi a poblahožať im k Bielej knihe. Mne ide o jeden konkrétny bod, e, Lisabonská stratégia a platforma Follow-up z roku 2006, na ktorej výbor regionov pracuje. Ja viem, že ste to analyzovali v rôznych správach ktoré prišli z rôznych krajín. Komisia teraz, bude, teraz vypracuje pre jarný summit správu. Ja chcem od vás počuť, ako, aký máte postoj k lisabonskej stratégie a ako, aká nová stratégia by bola prioritná zo strany, zo strany výboru regionov. Slovo má teraz pán Vlasák hovoril pán Vlasák, že dobrá správa vecí verejných je o partnerstve, toto hovorí pán Van den Brande. Mimochodom, Biela kniha už existuje od roku 2005. Je to o správe vecí verejných, ktorá sa týka komisie. Myslím si, že sme trošku zabudli na návrhy komisie z tohto času a podľa mňa by sme mali revitalizovať aj tieto myšlienky. Som za nápad Erasma aj za myšlienky pána, ktorý bol predtým spomenutý v tomto zmysle na miestnej úrovni, Erasmus na miestnej úrovni. Myslím si, že treba na to finančné prostriedky, aby sa to dalo zrealizovať. Ja budem tým prvým partnerom, ktorý s vami bude spolupracovať, aby sa to udialo okamžite. Otázka však je, je to veľmi dôležitý nápad, hoci sa medzičasom aj spochybňoval. Mimochodom, v tejto publikácii v Bielej knihe o viazorovňom riadení je explicitný odkaz na tento námet, na Erasma, takže určite to nebude zabudnuté. Pani Hule, otázka je nielen ako šíriť myšlienky dobrého spravovania veci verejných, ale ako ich zrealizovať, najmä ako zrealizovať sieť subsidiarity tam, kde 110 alebo menej regiónov je zapojených do tejto siete. Nejde teda len o myšlienky, ale ide o, tak povediac, ponuku nových politík do členských štátov, ktoré tieto politiky by zabezpečili, že sa nestane to, čoho ste sa obávali, čo ste vyjadrili. Ak takáto možnosť nebude fungovať, našťastie máme mnohé iné alternatívy. Ďalšia odpoveď znie, myslím si, že tu nie sú veľké rozdiely. Ja e, nie som veľkým ctiteľom modelov, a čo sa týka architektúry alebo interinstitucionálneho modelu, ktorý môže byť mimoriadne atraktívny alebo atraktívnejší ako iný, nie som obhajcom takéhoto prístupu. Podľa mňa Európska únia má byť jednotná prostredníctvom rozmanitosti a táto rozmanitosť má byť bohatá a Zmluvy hovoria o tom, že Európska únia musí rešpektovať decentralizáciu. E, nesúhlasím s vami celkom, keď hovoríte Európa národov versus Európa regiónov a staviate tieto dva pojmy proti sebe. Nie som za alternatívnu Európu, ale môj osobný pocit je, že nežijeme v Európe národov, a nechcem tu otvárať žiadnu zložitú debatu, medzi intergovernmentalizmom a federalizmom, to znamená medzi spoluprácou rôznych vlád na jednej strane a federatívnym uspredením druhej, na druhej strane, ale hovorím tu o politickej únii, ktorú sa všetci snažíme nastoliť. Nemyslím si, že môžeme postaviť proti sebe pojmy Európa národov a Európa regionov. Podľa mňa by sme mali vidieť práve prepojenia medzi týmito dvoma pojmami. A základným princípom je aj proporčnosť. K Lisabonskej stratégii komisia nám dala úlohu, aby sme pripravili naše ciele, naše námety a postoje k budúcej Lisabonskej stratégii. Musím povedať, že to bolo, myslím, v Göteborgu na budúce, keď sme hovorili o tejto veci so švédským predsedníctvom. A myslím si, že by sme mali mať 5 teritoriálnych dialogov v Palme, napríklad 18. januára bude jeden z nich a tam pripravíme naše podrobné návrhy. Samozrejme, že vám rozošlem eh, k tomu podklady včas Veríme, že do budúcnosti Lisabonská stratégia zostáva dôležitým dokumentom. Chcem však zdôrazniť jednu vec a to je rozdrobenosť, rezortizmus, nedostatok synergie. Myslím si, že toto sú tie míny, ktoré podmínovali Lisabonskú stratégiu v minulosti. Pre mňa je toto dôkazom, že nemôžeme oddeľovať dve veci. Nemôžeme sa jednou nohou pohybovať v informačnej spoločnosti, spoločnosti, ktorá je možno e, poznatkovou spoločnosťou a možno dokonca aj inteligentnou spoločnosťou, hoci neviem, či až takto ďaleko môžeme zajsť. A zároveň aplikovať 8. rámcový program o výskume a vývoji a inováciách, oddelenie. Podľa mňa to potrebuje oveľa viac synergie. Nesmú ľudia sedieť za zavretými dverami a nespolupracovať, nepracovať v súčinnosti. Iba globálna stratégia dokáže priniesť výsledky. Pamätajte, že správa, ktorá prišla v polovici e, obdobia, vtedy minister Winkok v 2005 už priniesol svoju výstrahu, že nedosiahneme cieľe Lisabonskej stratégie, ak nebudeme konať v súčinnosti. Toto je moja prvá poznámka, ale samozrejme predložím aj svo- náš oficiálny dokument. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani Hübner, za váš príspevok. Rada by som uzavrela túto časť našej debaty. Viac úrovňová. Európa nie je e, vtip. Európa jednoducho je úrovňová a po ráne nemali by sme byť v defenzíve. Podľa mňa si Európa nemôže dovoliť vylúčiť lokálnu úroveň správy a regionálnu úroveň správy. Jednoducho táto úroveň obe sú opodstatnené. A keď sa vrátim k rezortizmu a rozdrobenosti ako prekážkam pre Európu, nie, nie len, že to je hospodársky hlúpe, ekonomicky hlúpe, ale je to aj politicky extrémne nebezpečné. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Van den Brande, že ste boli s nami. Všetko dobré. Drahí kolegovia, pokračujeme bodom číslo 7, ktorý sme včera vypustili. Je to, sú to nové trendy v verejnom obstarávaní. Máme tu výmenu názorov, pričom pán Vlasák je spravodajcom, takže ho poprosím, aby sa na úvod vyjadril. Vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, verejné zákazky v Európe nie sú novinkou Iste si spomínate, že od začiatkov civilizačného procesu si mesta napríklad nechali postaviť hradby, vodovody, studne, teda nerobili tieto veci sami. No a teraz stojíme pred otázkou, či právny rozsah a zložitosť tohto procesu už nie sú prekonané a či by sme sa nemali zamyslieť nad týmto procesom. No a preto chcem na úvod povedať také štyri základné body, ktoré by som chcel rozpracovať v tejto správe. No a samozrejme budem rád, keď sa k tomu vy vyjadríte, keď vyjadríte svoje skúsenosti, nápady. Prvá oblasť, na ktorej sa určite zhodneme, to je zjednodušenie, teda zjednodušenie verejného obstarávania. Teda, aby tu bola čo najväčšia transparentnosť, aby to bolo administratívne zjednoduché, to zadávacie konanie, aby sa znížila administratívna a finančná záťaž u zadávateľa ako aj u dodávateľa. Druhá oblasť, ktorej sa chcem venovať, to je oblasť verejných zákaziek a európskych fondov. Príjemcovia dotácií v roli obstarávateľov totiž niekedy si nevedia dať rady s týmto postupom. Prieskumy poukazujú na to, že práve zadávanie verejných zákaziek je jednou z najzikovejších oblastí pri realizácii projektov. To sa týka najmä projektov, ktoré sú dotované zo zdrojov Európskej únie. Riešením samozrejme môže byť e, vzdelávanie, školenia, konzultácie, zavádzanie elektronických podporných systémov a tak ďalej. Ďalší bod – tým je zadávanie verejných zákaziek vo forme spolupráce so súkromným sektorom. Ide o tzv. PPP, Public Private Partnerships. Mali by sme sa snažiť odstrániť neistotu na strane samozpráv, ale aj na strane súkromných subjektov, pokiaľ ide o čerpanie európskych prostriedkov pretože rámec pre tieto PPP projekty zatiaľ nie je úplne jasný. Takže toto je ďalší problém, s ktorým sa stretávame napríklad v oblasti vodárenských problémov. V Českej republike sme mali mnoho komplikácií tejto súvislosti. Štvrtá oblasť, ktorej sa chcem venovať, ide o obmedzovanie samozpráv pri zabezpečovaní verejných služieb z titulu uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže. Iste viete, že mnoho subjektov, ide hlavne o samozprávy, má svoje vlastné podniky, ktoré na danom území vykonávajú verejné služby. Ide napríklad o mestskú hromadnú dopravu. No a tam je samozrejme potrebné verejné obstarávanie a potom sa zada verejná zákazka. A to je ďalšia oblasť, ktorou by sme sa podľa mňa mali zaoberať. Na záver mi dovolte povedať, že podnety a zjednodušenia prínosy v tejto oblasti, že toto všetko ocenia práve naše zastupiteľstva, starostovia a teda ďalšie vedúce osobnosti. Takže ďakujem vám za spoluprácu a teším sa na vaše poznámky. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Toto je len prvá výmena názorov. Správa bude odprezentovaná vo výbore regii eh, v januári, takže dnes ešte nepríjmame žiadne záverečné rozhodnutia. Pani Rúrie ako prvá na mojom zozname, nech sa vám páči. Ja som spravdajkynia pre výbor vnútorného trhu, pretože som zaprihlásila o slova, aby som vám povedala o čo nám ide, prečo my na, v tom našom výbere robíme túto iniciatívu správu. V oblasti verejného obstarovania ide o relatívne vysoké, vysoký počet e, konaní e, o stiažnosti a už boli aj nejaké rozsudky v Európskeho súdneho dvora a preto je dôležité, aby sme, sa, aby sme dospeli k nejakej konsolidácii, aby sme si jasne povedali, aká je, aký je právny základ, aká je právna bezpečnosť. Za prvé ide o celkový komplex interkomunálnej spolupráce, teda o spolupráce obcí medzi sebou. Tu e, je už v rámci rozsudku e, mestské, <clears throat> mestský podnik e, mestský podnik Hamburg, rozhodnutie, ako sa to má smerovať, že je potrebné zriadovať, zriadovať obecné podniky a nemal by sa tu Mm, napríklad e, e, súkromný kapitál. To znamená, že forma interkomunálnej spolupráce bola posilnená mm, posilnená aj rozsudkom Európskeho súdneho dvora. Čo sa týka e, pri projektov PPP. Samozrejme, môže sa nájsť jeden súkromný partner, privátny partner, ale nemá sa už potom robiť žiadne verejné, ďalšie verejné obstarávanie keď to ide v oblasti e, služieb. Takže je potrebné objasniť, čo sú alebo ako vyzerajú tie základy a prakticky upozorniť takisto nielen komisiu, pretože aj komisia sa v roku 2010 v rámci midterm review bude zaoberať e, týmto verejným obserávaním na tejto úrovni, ale hlavným cieľom je e, objasnenie viac transparentnosti a zjednodušenie postupov. Ja súhlasím s vašim správodajcom a pre všetkým z našej strany chcem počiarknúť, aké oblasti boli objasnené Európskym súdnym e, dvorom, kde boli uzavreté e, medzery v práve a kde máme jednoznačný výklad a toto posunúť ďalej na obce. A v druhej časti e, je môj veľkým záujmom, pretože v mnohých oblastiach už existuje soft law, napríklad green procurement a tak ďalej, aby sme tu, dostali, aby sme tu dospeli k lepšej koordinácii v rámci komisie, v rámci rôznych uh, orgánov komisie, ktoré na tejto mene pracujú, tak aby sme mali prístup k informáciám, aby sme mali lepší prehľad, aby sme aj v rámci kritérie a ekologických obstarávaní mali vyššiu mieru právnej bezpečnosti. Pre všetkým v sociálnej oblasti tu už mesiace čakáme na príručku zo strany komisie a my dúfame, že táto kniha bude vydaná tak, aby sme mali uh, v oblasti sociálneho práva, takisto isté usmernenie. Takže v každom prípade vyššia miera e, právnej bezpečnosti, právny základ a, a ďalšie aspekty. Áno, pán Simon. Áno, pani predsednička. A keď sa pripojím k pani Rule, je potrebné povedať, že je e, nutné, aby sme zvýšili mieru právnej bezpečnosti a aby sme v rámci toho správy si pozreli aj regionálny rozvoj, pretože keď si pozrieme teraz novú správu um, dvora auditorov, aké problémy máme práve pri čerpaní štrukturálnych fondov aj nesprávnym uh, zadávaním zákaziek, tak si to musíme premyslieť. My musíme si premyslieť, aké konsekvencie z toho musíme vyvodiť, aby sme uh, sa ne, v budúcnosti nevystavovali rozsudkom Európskeho súdneho dvora takým, ako máme dnes. Ja si myslím, že keď si pozrieme tie počty, ja som čítal, že 43% eh, projektov bolo nesprávnych až 36 z realizácie EFRA, tak je potrebné, aby sme si povedali, že e, komúny zrejme nevedia, ako to aplikovať. E, to znamená, my nemôžeme vychádzať, e, my nemôžeme vychádzať z toho, že obce chcú zadávať nesprávne objednávky v rámci verejného obstarávania skôr, tak ako pani Rula, Rula povedala, je tu istá neistota a nevedomosť. To znamená, že my si musíme pozrieť realizáciu koheznej politiky a čerpanie z eh, kohezného štruktúrálneho fondu. Musíme jednoducho vypracovať nejaké usmernenia, nejaký, nejakú príručku a dať ju komu nám do rúk, tak aby v budúcnosti mali zjednodušený postup. Pani Fairhaven. ďakujem pani predsednička, nadviažme na to, čo povedali predrečníci. Vo verejnom obstarávaní je teraz momentálne toľko úprav, ktoré vychádzajú z iniciatívy rôznych e, politických oblastí, teda platia rôzne v rôznych oblastiach. A Tie akcenty samozrejme sú dôležité, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, pokiaľ ide o životné prostredie, pokiaľ ide o ochranu mladistvých, sociálne aspekty a tak ďalej. Napriek tomu, že tieto aspekty sú dôležité, ale tým, že je tu tak veľa predpisov, že sa tak rôznia, tak e, korektný prístup k obstarávaniu je naozaj mimoriadne zložitý, hlavne v oblasti v prípade menších e, obcí, menších e, územných celkov, tých, ktorí tam sú, Skrátka, nie sú schopní na 100% všetko korektne uplatňovať. Potrebujeme väčšiu mieru transparentnosti, potrebujeme zjednodušenie, aby to bolo regiónom a komunám jasné. Myslím si, že toto zjednoduší život národným, regionálnym orgánom aj v oblasti obstarávania, tak aby všetko prebiehalo v zhode s európskym právom a iste to zjednoduší aj prístup k štrukturálnym fondom. E, niektoré problémy bude možné im zabrániť pretože často neinformovanosť, nevedomosť je príčinou e, chýb pri predkladaní e, dokumentov a tak ďalej. Takže si myslím, že našim cieľom musí byť to, nevytvárať novú legislatívu, nie ešte pridávať nové predpisy, ale štrukturovať to, čo už teraz platí, tak transparentne, tak, aby sa to dalo naozaj implementovať, presadzovať. Takže implementovateľnosť a transparentnosť, taká určitá nová štruktúra. A toto je v záujme aj nášho výboru. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, pán Guzmanis. Ďakujem, pani predsednička. Chcem povedať dve veci. Prvá vec. Niečo o finančných prostriedkoch. Keď sa pozrieme na Fond regionálneho rozvoja pred hospodárskou krízou a hovoríme o finančných vyhliadkach na, do roku 2006, prvá vec, ktorú tam vidíme, je, že meské aktivity sú významné a na rôzne programy sa vyžiadali finančné prostriedky pre mesta, ale realizovanie týchto prostriedkov v praxi je horšie. 80%, 82, 83, to znamená, že je to o 12 až 13 menej, než by to malo byť, tak ako to je nastolené vo finančných vyhliadkach. Takže prvá vec je všeobecná poznámka, že rozpočtový výbor, hoci vždy má istú rezervu ale ak krajiny žiadajú peniaze na meské, urbanistické, urbánne aktivity, e, je to v poriadku, ale potom neplnia ciele, ne, neminú tieto prostriedky. Treba si to rozanalizovať, prečo sa to takto deje. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, je veľmi konkrétna. Mestá sa pokúšajú využívať fondy na energetickú efektívnosť je tu množstvo programov, ktoré sú venované na zbieraniu finančných prostriedkov pre mesta, napríklad v oblasti energetickej efektívnosti, kde by sa minulo, minuli prostriedky na inteligentné budovy tak, aby sa pre ne v budúcnosti minulo menej peniazy na kúrenie. Malé komunity alebo vlastníci takýchto domov, kde sa robia takéto opatrenia, majú sa podielať spolufinancovaním. Ale v týchto dňoch, keď nie je dobré kúriť uhlím, ani nie je dobré zaťažiť hypotékou všetky byty, Jednoducho všet, výsledky všetkých týchto ťažkostí sú, že títo ľudia nie sú schopní prispieť spolufinancovaním a mesta sa musia rozhodnúť zvydať in, inou cestou. Napríklad využívať tieto peniaze na, pre nemocnice alebo pre školy, ale to nie je jednoduché, pretože ak si to poriadne preštudujeme, peniaze boli pridelené tým ľuďom, ktorí vlastnia súkromné domy, aby ich napríklad zateplili. Z osobnej skúsenosti vám môžem povedať, že e, tieto prostriedky a ich manažment musia byť efektívnejšie, pretože keď hovoríme o energetickej efektívnosti, myslím si, že nie je, je, je jedno, či škola je energeticky efektívna alebo zo pár súkromných domov, pretože všetko v podstate prispieva k tomu, aby jedno celé mesto bolo energeticky efektívne. Neviem, čisto súvisí s otázkou, ktorá je skôr právnická, že v niektorých krajinách e, verejno-súkromné partnerstva PPP projekty neexistujú, alebo či to súvisí s, s princípom spolufinancovania, ale podľa mňa je jasné, že programy, ktoré sa týkajú mestských aktivít, urbánnych programov, nefungujú dobre. Tieto peniaze fungujú horšie, než sme to tomu chceli. A žiadam analýzu, aby tento výbor vykonal analýzu, ktorá nemá nič dočinenia s hospodárskou krízou. Zlé výsledky v týchto urbaných aktivitách boli aj pred hospodárskou krízou. A keď dostaneme výsledky analýzy, potom si môžeme e, povedať, či pôjdeme tým istým smerom ako predtým, alebo či sa vyberieme iným smerom, pretože je nová perspektíva, v rámci ktorej sa môžu tieto prostriedky prerozdeliť rozumnejšie. Zdôraznil by som tieto dve veci vo svojom prejave a to, že treba ďalej rozanalizovať tento problém. Veľmi pekne ďakujem. Pán Godmanis, teraz pán Olbricht. Nechcem hovoriť o verejno, verejnom obstarávaní, ja som spokojný, keď vidím, že bojujeme s urbannými problémami. Mne sa zdá práve, že tie urbané programy sú efektívne jedný z najefektívnejších v Európe. Možno, že sa niekedy stane z času na čas a niekde to nefunguje, ale podľa mňa pri verejnom obstarávaní by sme nemali zabúdať na to, že v rozpočtovej kontrole, keď sme si prediskutovali správu súd, dvora auditorov, jasne tam bolo vidno, že najdôležitejšie problémy sú kvôli verejnému obstarávaniu. Mnohí z nás nesúhlasíme so závermi dvora auditorov, ale uznávame, že vo verejnom obstarávaní iste existujú problémy. Som rád, že niekto konečne nahlas povedal, že si musíme rozanalizovať závery, ku ktorým prišiel Európsky súdny dvor, pretože sú tu problémy, ktoré sa týkajú, či majú proje- žiadateľi o projekty nárok na granty, problémy, ktoré sa týkajú plánovania, plánovania dlhodobého v niekoľkoročnom hori- horizonte, investovania. Všetci vieme o tom, aké je to ťažké nastaviť takýto program, keď sa žiada o prostriedky. Nemali by sme zharmonizovať? všetko, čo sa deje vo verejnom obstarávaní a vyžadovať na každej úrovni, aby sa dodržiavali rovnaké pravidla až do posledného detailu, alebo chceme na istej úrovni zastať a povedať, o tejto úrovni už budú platiť vnútroštátne zákony. Podľa mňa teraz máme zabudované protichodné prvky v národnom verejnom obstarávaní, vnútroštátnom a európskom. A tieto prvky pôsobia proti sebe. Je to chybná konštrukcia. Koho chyba to je, keď máme nedorozumenia medzi takýmito dvoma koncepciami? Preto by som sa rád spýtal spravodajkyne, aby sme naozaj preskúmali výsledky dvora auditorov a či by sme náhodou nemali aplikovať rovnaké zákony pre všetkých v Európe. Dokonca chceme, aby keď niekto si potrebuje kúpiť pero pre kanceláriu, musel v každom jednom kúte Európy splňať tie isté pravidla, alebo by sme toto mali trochu uvoľniť. Podľa mňa by sme mali poprvé rozanalizovať výsledky Európskeho súdneho dvora a po druhé by sme mali si ujasniť, čo chceme vlastne my, pretože teraz sme v, chaose ose a vršíme jednu chybu na druhú. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsednička. Slovo má Šankely. Ďakujem za slovo. Myslím si, že pán Vlasák spomenul dosť dôležité veci, s ktorými všetci súhlasíme. Ide o zjednodušenie verejného obstarávania, zlepšenie transparentnosti a eliminácia neistoty. Hovorili sme aj o súťaži, o konkurencieschopnosti. Mnohé lokálne Ústanovy ustanovizne majú svojich vlastných subdodávateľov, ale ľudia to niekedy vnímajú ako sieť e, príbuzných, ako rodinkárstvo. Jeden takýto subdodávateľ mi povedal, že išlo o tender v hodnote 5 miliónov, v ktorom išlo aj o isté poistenie takejto sumy a Jednoducho takáto nežiaduca prax je možno rozšírenejšia v iných krajinách, v niektorých krajinách ako a menej rozšírená v iných, ale podľa mňa presne s takýmito vecami by sme mali niečo urobiť. Ďakujem teraz pán Obermajer. Ďakujem pani predsednička. My sme v predchádzajúcej diskusii hovorili veľa o akceptancii regionov a komún a myslím si, že je veľmi dôležité dôležité, a moji predrečníci to už spomínali, že e, musíme zabezpečiť existenciu pre, naši, pre naše občanov, pre naše obce a občanom uľahčiť život. A pokiaľ sa chceme naďalej um, robiť neobľúbenými ako Európska únia, je najlepšie, keď budeme pokračovať v tom, čo sme robili doteraz, že tí, ktorí tu majú veľa práce, čo sa týka udržania kvality života. Ja stále hovorím <clears throat> o obecných, obecných eh, poskytovateľov služieb, poskytovateľov vody, tepla a tak ďalej. Musím povedať, áno, je to špin, e, e, dôležitá práca a ťažká práca, e, zabezpečiť financovanie a tak ďalej. A my im to ešte viacej stiažujeme preto skutočne vítam, že tak, ako sme povedali dnes, by sme mali zostaviť taký základný katalóg služieb alebo povinností. A myslím si, že toto ide tým správnym smerom. dovolte mi povedať jeden príklad. Nie je to práve z komunálnej politiky, ale je vždy lepšie, keď vyberieme vo verejnom obstarávaní um, najlepšieho ponúkateľa. Viete, ale najlepší ponúkateľ nie je vždy najlacnejší, ako sa to niekedy teraz myslí, pretože skutočne ten najlacnejší ponúkateľ nemusí ponúkať najlepšie realizácie. Ešte jedna poznámka k procedúre. Je veľmi ťažké sa seriózne pripraviť na nejaké zasadnutie, pokiaľ, pokiaľ nie sú uh, podklady, podklady na zásadnutie k dispozícii online. Včera o 11. <clears throat> pardon, ešte tieto podklady neboli k dispozícii, takže ja by som bol rád, keby sa toto napravilo. Ďakujem. Ďakujem za vaše komentáre. tu nevidím žiadne ďalšie prihlášky do diskusie. Dovolte, aby som sa vyjadila ja. Podľa mňa je to mimoriadne dôležité stanovisko z hľadiska výboru REGI a bola by som rada, keby kolegovia, ktorí sa vyjadrili a ktorí vyjadrili tieto naozaj zásadné otázky v súvislosti s fungovaním verejného obstarávania, hlavne v súvislosti s koheznou politikou, bolo by dobre, keby pán Vlasák tieto návrhy mal k dispozícii a zakomponoval ich do svojho stanoviska. Vec, ktorú teraz zdôrazním, tu už odznela naozaj platí, že v prípade verejného obstarávania európska kohézna politika platí politickú cenu, ktorú si platiť nezaslúži, pretože vo väčšine prípadov, kde dochádza k porušeniu e, pravidiel verejného obstarávania, tieto prípady väčšinou vyzerajú následne. následne. E, prídu auditory z dvora auditorov, zistia prostredníctvom kontroly projektov v koheznej politike, že transpozícia európskych smerníc o verejnom obstarávaní v národnom systéme nie je realizovaná správne. A toto pretrváva už roky. A zistuje sa to až v prípade koheznej politiky. Takže niekto tu zanedbal svoju prácu, pokiaľ ide o kontrolu transpozície európskych smerníc. A toto sa potom E, skrátka považuje za e, problém koheznej politiky, ale toto nie je inherentný, inherentná črta koheznej politiky. Takže by sme možno mohli požiadať o to, aby v Európskej komisii, doš, aby, doš, aby tam došlo k zmene, pokiaľ ide o kontrolu transpozície uh, legislatívy v oblasti vnútorného trhu, pretože asi až 60 či 70 rozpočtu EÚ e, sa vydáva práve prostredníctvom verejného obstarávania, takže je potrebné e, o tomto otvoriť diskusiu a pevne verím, že sa nám to podarí zakompovať do tej správy. Takže ak sa nikto ďalší nehlasí o slovo, tešíme sa na správu pána Vlasaka v januári Možno pán Vlasák by sa ešte chcel vyjadriť. Prepašte, zabudla som sa vás pýtať, áno, máte právo, právo vyjadriť sa. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem všetkým za komentáre, ktoré tu odzneli. A plne sa s nimi stotožňujem. Ja osobne mám preferenciu pre proces odovzdávania právomoci na tú najnižšiu úroveň, pretože tam oni najlepšie vedia, ako najlepšie využiť prostriedky, Takže systém grantov, ako ho poznáme z USA, tam, kde sa kontroluje, či bol dosiahnutý cieľ alebo nie, e, to je dôležité. A to, že či píšete červenou alebo modrou, to v zásade nie je dôležité. Takže zjednodušenie, menšia byrokracia, toto by mal byť náš hlavný cieľ. Ďakujem za spoluprácu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Dovolte mi, aby sme prešli k bodu 3 programu. To sú oznámenia predsedničky. Týkajú sa zasadnutia koordinátorov zo včera. Chcem vás informovať o rozhodnutiach, ktoré koordinátori včera večer prijali. Bolo tu legislatívne stanovisko, ktoré sme potrebovali prideliť. Ide o predprístupovú pomoc, nástroj predprístupovej pomoci. Toto stanovisko dostala EPP a čakáme momentálne na nomináciu autora tohto stanoviska. Potom sme hovorili o vypočutiach nových komisárov. Zrejme viete, že tieto budú prebiehať v týždni začínajúcom 11. januára. Ešte sa nerozhodlo o presných termínoch a koordinátori včera podporili myšlienku, aby sa pred vypočutiami koordinátori ešte raz stredli, stretli, takže ten dátum tiež určíme v závislosti od toho, kedy bude e, vypočutie relevantné pre náš výbor. Tiež sme hovorili o štúdiách, ktoré sú potrebné na našu ďalšiu prácu v oblastiach nášho záujmu. My sme sa zhodli na piatich štúdiách, zoznam dostanete k dispozícii. A tiež sme sa dohodli, že zvážime náklady týchto štúdií, potom uvidíme, koľko prostriedkov nám ešte zostane no a potom zrejme vo februári sa znova vrátime k diskusii o ďalších eventuálnych štúdiách. Čiže sme sa dohodli na tom, že ja vyšlem list, pardon, zašlem list predsedovi parlamentu. Budete ho mať všetci k dispozícii onedlho. Tiež sme sa bavili o ďalšom zasadnutí s zástupcami Národného parlamentu. Pre tých, čo sú noví v Európskom parlamente, my sme sa stretli s novými parlamentmi vo februári tohto roka. Hovorili sme o budúcnosti koheznej politike, politiky a ďalšie zasnutie bude potom v júli. Budeme tiež hovoriť o koheznej politike, ale už podľa novej Lisabonskej zmluvy aby sme mohli prediskutovať všetko, čo je dôležité tejto súvislosti, takže program dostanete k dispozícii. Ďalej budeme mať otvorené dni v oktobri, bude to mimoriadne sadnutie nášho výboru. A tento rok tieto dni otvorených dverí totiž to budú prebiehať v čase inom, než by sme mali zaplánované naš, naše zasadnutie, takže budeme mať mimoriadne zasadnutie 4. oktobra. Takže aby sme Um, sa náležite pripravili na túto udalosť Dní otvorených dverí. Ďalej sme sa dohodli, že budeme reagovať pozitívne na list pána Svensona, aby v našom výbore, tá bola asi pani Svensson, aby sme mali v, našej, v našom výbore niekoho, kto sa bude zaoberať gender mainstreamingom, rodovými otázkami a pani Schroeter bola menovaná ako táto osoba. Uh, A tiež vytvoríme inštitút tzv. followerov, teda nejakých pozorovateľov, monitorov, ktorí budú za nás, za výbor REGI, monitorovať vec, ktorá je pre nás dôležitá, ale nevpada priamo do našej právomoci, teda veci takéhoto typu. A bude to osoba z EPP, ktorá sa bude venovať monitorovaním programov cezhraničnej spolupráce. Zaoberá teda týmto monitorovaním. A ešte na záver chcem vás poinformovať o konferencii, ktorej som sa zúčastnila v mene výboru regí minulý útorok. Bola to konferencia o hodnotení koheznej politiky. Je to proces, ktorý prebieha, viete o ňom. Európska komisia predstavila časť evaluačného procesu na politik z roku 2006-2007 a na tej konferencii bolo 500 osôb, zastupcovia členských štátov a tam sme teda hovorili o hodnotení koheznej politiky. Ja som vystúpila na záver a hovorila som aj vo vašom mene, pretože rozpráva o tomto hodnotení momentálne prebieha len medzi expertami a Európskou komisiou a teraz nás už začínajú do toho zapájať, ale nemáme žiaden politi- žiadno politické fórum na takúto diskusiu. Takže to hodnotenie tejto politiky, ktorá je mimoriadne úspešná a má naozaj dobré výsledky, Uh, but we have no political forum. So in fact I ale nemáme na to žiadne politické fórum, takže myslím si, že Európsky parlament a výbor REGI by mohli byť na úvod takýmto fórum. tak aby sme mohli nielen hovoriť o výsledkoch, o fungovaní tejto politiky, ale aby sme mohli sa naozaj v plnej miere zapojiť do hodnotenia tejto koheznej politiky, aby sme mohli sa podielať na záveroch tohto hodnotenia. Toľko teda z mojej strany, ale ešte chcem niečo povedať. Včera sme s pánom Klipom hovorili o regionálnej politike. To isté prebehlo dnes s pánom Van de Brandem z výboru regionov, takže vás chcem poprosiť, aby ste boli aktívnejší na plenárkach, e, či už v postupe spontánnych vyjadrení Eye, alebo nejakým iným spôsobom, keby ste tam načrtávali prvky viacúrovňovej správy veci verejných tak aby sme zviditeľnili tieto otázky, ktoré sú relevantné aj pre iné oblasti politik. Naše politiky musia vo všetkých oblastiach zohľadňovať tú viacdimenzionálnu štruktúru, teritoriálnu dimenziu Takže poprosím vás, aby ste sa zaktivizovali. A tiež prosím o kontakty s kolegami z iných výborov, tak aby sa Európsky parlament skutočne zaoberal týmito otázkami. Prepašte, Lambert sa prihlásilo slovo. Iba stručná poznámka k tomu, čo ste práve povedali aktivita tohto výboru, jeho činnosť sa odráža v plenárnych zasadnutiach. Podľa mňa naše ústne otázky ktoré sa dostali na program. Nie, nie, bohužiaľ, nie všetky sa dostali na program a hovorilo sa tam aj o koheznej politike EÚ, o úzkých väzbách s inými oblastiami politiky. Myslím si, že som rád, že som túto konkrétnu otázku dostal na program decembrovej plenárky. Včera som sformuloval text, hovoril som predtým s kolegami, hovoril som so súčasným komisárom, ktorý je práve v úrade. A Text e, tohto prejavu, text, ktorý zo sebou prinesie, tiež bude odrážať túto tému. Podľa mňa sme to nastolili práve v optimálnom momente a takisto sme sa trošku zviditeľnili a našu prácu predstavíme na plenárke. Možno by sme si mali premyslieť aj o ďalších dôležitých momentoch, kedy by sme mali pritiahnuť pozornosť k verejnému obstarávaniu, k všetkým veciam, o ktorých tu hovoríme. Mali by sme byť iniciatívni v tomto výbore, aby sa o našich veciach hovorilo na plenárke. Veľmi dobre, veľmi pekne ďakujem. Len stručná poznámka k tomu, čo práve odznelo. Súčasný komisár, ktorý bude pravdepodobne aj v novej komisii, e, pripravil plán novú verziu, akýsi orientačný dokument do budúcnosti. A e, tento komisár e, predstavil podobnú neformálnu, e, neformálny text aj v apríli tohto roka. Komisár v takejto fáze, kedy ešte nemôže byť predstavený oficiálny dokument, má jedine takúto možnosť. Sme veľmi radi, že sekretariat sa rozhodol distribuovať tento neoficiálny dokument aj vám. Je to osobný názor, osobný dokument komisára, ktorý sa nesmie formálne šíriť vo verejnosti, pretože komisia ho neprijala za svoj ako taký. Pán Gudmanes neviem, čo povedať k tým štúdiam, o ktorých ste hovorili aj včera napríklad, ale jedna vec je pre nás úplne, pre mňa úplne jasná. Mali by sme si preštudovať to, čo robí regionál, výbor, rozpočtový výbor s regionálnymi fondmi od roku 2000 do roku 2006 aj s novými fondmi od roku 2006 do roku 2014. Mali by sme pripraviť konkrétne otázky pre komisiu, na ktorú by nám odpovedali. Chcem si objasniť jednu vec. Tento výbor e, silne tlačí na poslancov, aby jednoducho, rýchlo a efektívne poskytli finančné prostriedky v pred, fáze v predfinancovania. Ale podľa mňa, to je z hľadiska rozpočtového výboru, ale z hľadiska výboru regionálneho rozvoja by sme si mali preštudovať, prečo sú také obrovské rozdiely medzi krajinami v čerpaní týchto prostriedkov, o čo tam ide. Niektoré problémy sa jednoducho nevkladajú do prog- programov. Niekedy sú 4 až 5 rozdiely v čerpaní prostriedkov. To je dôkaz toho, že asi to nie je vec európskej byrokracie, pretože ak by bol e, koreň problémov v európskej Byrokracie, tak neboli by také obrovské rozdiely medzi individuálnymi krajinami. To si musíme preštudovať, je to absolútne podstatné, aby sme to pochopili. Emocionálny tlak, áno, dostaňme peniaze, dostaňme peniaze, potom sa jednoducho rozpustí, lebo tie peniaze sa nerozdelia, nedostanú sa, kde ich treba v tom kontexte, v akom by sme to my mali preštudovať tu. Ja som si napríklad preštudoval e, všetko, čo generálne riaditeľstvo pripravilo k efektívnosti. Sú to pekné slova, ale nehovoria nič o týchto rozdieloch, o tých neprečerpaných prostriedkoch. A to je štúdia prvej dôležitosti, ktorú potrebujeme. Prečo sa to nevyčerpalo? Prečo neberieme do úrovni realitu to, čo sa naozaj deje v skutočnosti? Ďakujem pekne, nemôžeme o tom diskutovať práve teraz. Netreba zabúdať, že ak chceme mať štúdiu, treba to mm, o to požiadať cez koordinátorov. V tejto veci je veľa nedorozumení. Poprosím komisiu, aby na konci januára preskúmala tieto rozpočtové záležitosti v súvislosti s politikami na daný rok aj s v súvislosti s fázami čerpania aj jednotlivými obdobiami čerpania prostriedkov. Prechádzame teraz k bodu 9, dočasné pozastavenie autonómnych cieľ podľa spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov do autonómnych oblastí Madeira a Azory. Chcela by som poprosiť, aby tomuto výboru predstavil túto tému pán Steinera. Iba dva stručné veci, ktoré by som chcel predniesť. Poprvé, chcel by som predložiť pozmenujúci návrh. Je to vlastne technický, iba technický e, pozmenujúci návrh, ktorý sa týka surovín a komodít, na zozname prílohy číslo 1. Čo chceme robiť v tomto sadzobníku, je do prílohy 1 vložiť kódexy z predchádzajúcich právnych noriem, ktoré sme v súčasnosti e, nenašli v, to, v tejto prílohe z dôvodov, ktoré nechápem. Je to jednoducho len technická záležitosť. Tieto kódexy predchádzajúce kódexy, z ktorých sa vychádza v tejto právnej norme, by mali byť súčasťou aj existujúcej platnej právnej normy. Odznelo tu už, že nie je to nič nevhodné, jednoducho žiadame o to, aby šlo o zjednodušujúci postup. Článok 46 nám umožňuje aby sme však uviedli isté zmeny, ak je dostatok poslancov, ktorí, ktorí s nimi budú súhlasiť. Myslím si, že naozaj by sme sa mali riadiť podľa zjednodušeného postupu. Ďakujem, hovorí predsednička. Rada by som si nechala schváliť posun od 46.1 po 46.2, teda k zjednočenému postupu. Ak máme 5 pozmeňujúcich návrhov, podľa mňa by som rozoslala všetky tieto pozmeňujúce návrhy. Všetkým členom tohto výboru máte 21 dní na reakcie a potom budeme pokračovať ďalej so správou podľa postupu všetkým dobre známeho postupu a potom sa bude hlasovať. Áno, ďakujem pani predsednička. Nie som tieňová spravodajkňa, pán môj kolega išiel e, na letisko, ale požiadam ma, aby som vám vyjadrila náš súhlas, e, súhlas našej politickej e, skupinu s tým, ako ste navrhli ten postup. Full support also from the shadow rapporteur, so everything is okay. We can move now to point number 10. Teraz prejdeme k bodu číslo 10. Je to pán, pani Maconi? Hneď vám dám slovo, aby sme nestracali čas, keby ste mohli stručne uviesť tému. Ďakujem pani predsednička toto stanovisko, ktoré tu predkladám k ročnej správe 2008 na ochranu finančných záujmov spoločnosti a boj s podvodami. V troch bodoch je to kritické a jednotlivé kritické body boli opatrené príslušnými návrhmi. Ukázalo sa, že v roku 2008 bolo znova konštatované viacero nepravidelnosti, nezrovnalosti, pričom je potrebné povedať, že tie sumy boli celkovo nižšie. Ide teda o štruktúrálne fondy, ale je to predsa len veľmi negatívne pretože v štruktúrálnych fondoch, alebo väčšina teda prípadov, boli, e, tu boli končatované nejaké nezrovnalosti a, a odvor auditorov vo svojich poznámkach k výročnej správy za rok 2008 sa vyjadril, že 11 bolo nesprávne vynaložené. Dokonca nie 18, 18 prípadov sa konštatovalo, že tu boli veľké omeškania, viac ako dva roky, ktoré boli ktoré uplynuli, uplynuli od konštatovania nezrovnalosti po oznámenie. Na druhej strane eh, sa eh, oznámilo viacero prípadov zneužitia. Takže zdá sa, že sa predsa len zlepšila a zostrila kontrolná činnosť a toto, um, nás tom, toto nasvedčuje tomu, že e, vieme o tom, že viacero vecí nefungovalo. Dovolte mi, aby som sa pozitívne vyjadrila. My sa nachádzame tak v polčase nového nariadenia o štrukturálnych fondoch. E, to je rok 2007 až 2013. To znamená, že tu môžeme skonštatovať určité zlepšenia a je želateľné, aby sa táto pozitívna tendencia v budúcich rokoch, aby sa v nej pokračovalo, aby sa udržala. V stanovisku v rozpočtovému výboru navrhnem čo sa týka oznámenia komisie z roku 2008, teda navrhnem, aby sme sa ešte raz pokúsili objektívnejšie e, zobraziť jednotlivé salda a takisto akceptovateľ, definovať e, akceptovateľné rizika a Takisto musíme intervenovať u členských štátov, ale aj u orgánov spoločenstva, tak aby sa postupy kontroly e, zjednotili, aby sa zjednotili systémy, čím možno e, skrátiť lehoty a možno e, agovať rýchlejšie. A záverom navrhujem aby sa pojem nezrovnalosť a podozrenie z podvodu definovali lepšie. Pretože eh, do väčšiny eh, týchto dvoch pojmov spadajú, spadá väčšina tých nezrovnalostí, ktoré sme konštatovali. Meeting, uh, to... Na našom stretnutí dnes máme výmenu názorov. Budeme mať aj čas o týždeň na predloženie pozmenujúcich a doplňujúcich e, návrhov do 10. decembra. Slovo má pán Olbricht. Včera sme hovorili o rozpočtovej kontrole a o prepojení medzi chybami, podvodmi a ďalšími nuansami Veľmi jasne sme sa vyjadrili, že nie je možné vylúčiť ani takú situáciu, že niektoré chyby jednoducho iba zakrývajú nejaký podvod alebo vedú k týmto podvodom. Jednoducho ale sa takéto prepojenie nedá dokázať, nie je jasné. V správe auditorov sa však hovorí, ako keby chyby vždy viedli k podvodom. Ja by som preto rád navrhol spravodajkyni, aby sa rozlišoval jasne podvod na jednej strane, eh, nerovnakosť, irregularita na druhej strane a chyba, čo bude tretia samostatná vec. Keď hovoríme o podvodoch, jeden poslanec parlamentu to už jasne vyjadril, ak je podvod detegovaní. Predovšetkým by sme mali osloviť OLAF, inštitúciu OLAF. Tu sa o OLAF nič nehovorí. Predsa dvor auditorov nemá nič dočinenia s podvodmi, na to tu máme inú inštitúciu OLAF. Druhá vec sú irregularity, nepravidelné výsledky a ak sú chyby Samozrejme, že takéto niečo môže vytvoriť podhubie pre podvody, ale predovšetkým treba jasne prepojiť podvody s inštitúciou OLAF alebo s policiou, pretože podvody sú témou pre policiu a pre OLAF, nie pre komisiu, nie pre dvor auditorov. A preto e, si myslím, že by sme mali urobiť všetko, aby sme zabezpečili, že pravidlá sa dodržujú, predpisy sa sledujú tak, ako majú. A chyby a nezrovnalosti nemôžu viesť k podvodom. A ak už sa príde na podvod, treba osloviť OLAF. To je správny procedurálny postup. Otázka je, ak hovoríme o ochrane finančných záujmov spoločenstva a boja proti podvodu. Je to dobre zorganizované alebo nie? Funguje to alebo nie? Funguje OLAF alebo nefunguje? Ak to ošetríme tým, že vždy nahlasíme OLAFu podozrenie na podvod, je to v poriadku. Skutočný problém so štrukturálnymi fondmi je ten, že v niektorých členských štátoch sledujú procedurálne postupy, ako majú, nie sú tam nezrovnalosti, nie sú tam chyby ale sú tam podvody. Všetko je veľmi dobré podľa papiera urobené. Ale keby prišla policia, iste by sa niekto dostal do väzenia. Jednoducho treba rozlišovať medzi týmito dvoma prípadmi. Podľa môjho názoru veľmi jasne treba nakresliť deliacu čiaru medzi podvodmi a nezrovnalosťami a chybami. Možno niektoré nezrovnalosti môžu viesť k podvodom, ale to nie je úplne jasné od samého začiatku. A preto treba Olafu dať priestor, aby konal a čo najrychlejšie začal zisťovať, aká je skutková podstata. Ak Olaf nebude reagovať rýchlo, ak sa toto neupraví, tak ako sa má, výsledkom bude len viac chýb a viac nezrovnalostí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička vážené kolegyne a kolegovia, keď teraz hovoríme o podvodoch, tak to je predsa zrejme, že musíme byť veľmi opatrní. Samozrejme, aj prísny, ale aj spravodlivé voči tým, ktorí pracujú správne. A teda nedopúšťajú sa nezrovnalosti. Po vyšetrovaní um, Združenia auditorov sa minulý týždeň predložila správa Dvora auditorov. Pardon, vidíme že aj zo správy uh, Dvora auditorov, že práve v oblasti koheznej politiky máme najvyššiu chybovosť a veľmi často to má dočinenia s následovným. Vysoký podiel, teda 11 percent, vrátených peňazí má e, dočinenia s nesprávnym administratívnym postupom. V roku 2008 sme mali opätovne e, informácie z dvora auditorov, že mnohé chyby boli spôsobené otázkami prípustnosti. Boli tu rôzne dôvody, boli tu tri chyb, skupiny chýb. Uh, Jedna skupina chýb spočívala v tom, že tí, ktorí dostali platby, neodpovedali na 100% príslušným kritériám. Potom tam boli chyby v obstarávacom konaní. Potom niektoré náklady boli mm, prijaté, ktoré neboli pokryté. A to sú všetko veci, o ktorých sme už počuli. My chceme, aby sa e, diferencovalo, pretože nie všetky Ehm, my samozrejme nechceme zrušiť všetky pravidlá pre určité oblasti, ktoré sú ale nebezpečné, napríklad zneužívanie, zneužívanie alebo neplnenie pravidel pre verejné obstarávanie. Tu, na tým musíme trviť. Ehm, tu musí byť komisia činná, ale zároveň musí ehm, sa preskúmať v, v regiónoch v jednotlivých členských štátoch, ako sa tie pravidlá využívajú. Dobre, a teraz odpovede ktoré sme e, do, na otázky, ktoré sme položili dvoru auditorov, tu sa hovorí, že v podstate len tri členské štáty mali takúto vysokú chybovosť. Čo sú to za štáty? Ja by som od komisie rád vedel, ktoré členské štáty to boli a aké dôvody pre tieto nezrovnalosti e, sa konštatovali a aké opatrenia sa voči týmto členským štátom vyvodia ako ďalšia odpoveď komisie e, týkajúcej sa mm, konštatovania dvoru auditorov. A tu sa hovorí, že e, konferencia pre komunálnu politiku a tak ďalej, zamestnanosť, že tam sa výsledky hodnotenia majú e, odraziť v efektívnej práci 540 operatívnych programov sa zohľadnili ale 2007 a 2008, za však len 31 systému bolo funkčného. Takže toto samozrejme je veľmi veľký priestor na to, aby sme sa zlepšili. A teraz záverom. Jedna téma, ktorá eh, sa, by sa mohla odraziť eh, v tejto diskusie je následovná. Tá prax na základe postupu členských štátov, ktoré majú eh, náklady, ktoré nahradzujú náklady, ktoré komisia neuznáva toto, a, eh, a oni ich nahradia teda novými výlohami, tak toto tiež nie je celkom v poriadku. Ja sa chcem komisie opýtať, ktoré časti týchto neoprávnených nákladov Európska únia vyčiarkla aj s ohľadom na, kon, na fázu, e, končecu, koncovú fázu programu, e, ktorý končí teda v roku 2008. A toto sú tie témy, ktoré by som rád diskutoval. Madame Kallenbach, please. Ja, herzlichen Dank. Pani Kallenbach. Ich glaube, uh... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela eh, na, v nadväznosti na mojich predrečníkov početnúť, že te, táto správa vyvoláva celý rad otázok a predstavuje aj určité výzvy pre komisiu a následne aj Európsky parlament, tak aby sme zabezpečili, že eh, tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii, sa riadne využijú. A čo sa týka riadneho využitia, riadneho čerpania, by som sa chcela pripojiť k tomu, čo povedal môj kolega Olbricht, že by sme mali byť pri výbere našich eh, slov veľmi opatrní, pretože tu nie ide len o právne a legistické, eh, legistické eh, významy jednotlivých pojmov, ale aj o ich dopady. My máme, um, táto správa má um, mať za účel um, povedať, alebo teda zobraziť, um, ako sa tie prostriedky uh, použili a zamedziť podvodom. Ale na druhej strane my sme tu stanovili, konštatovali veľké množstvo nezrovnalostí a mnohé, v našom ponímaní sa stáva, že mnohé nezrovnalosti, ktoré, o ktorých sa hovorí, sú vo, z, veľkých, eh, z veľkého počtu už eh, podvody. My ale musíme veľmi jasne diferencovať a musím eh, poprosiť aj pani, aj pani spravodajkyňu, že ona ona to tak neformulovala vo svojom prejave ako v písomnom prejave, že má, je, má obavy, že sa že e, narastlo narastol počet, že nemá obavy, že by narastol počet nezrovnalostí, ale tak, ako to formulovala v druhom odseku, že sa skôr zlepšil náš kontrolný systém. Pardon. Myslím si, že by bolo nezmyslom myslieť, myslieť si, že by to tendovalo k, nul, k nule, ale narast e, počtu nezrovnalostí či chýb, ako povedal pán Olbricht, je jednoducho len um, znakom toho, že um, naše kontrolné systémy fungujú. Čo sa mňa týka, ja by som sa chcela pani spravodajkyni poďakovať, pretože s jej e, správou a vývodmi som viac menej spokojná a s nimi súhlasím, ale chcem povedať aj to, čo sa uviedlo v diskusii, že čo sa týka e, zlepšenia klasifikovania týchto nezrovnalostí. Pretože tak, ako sme už dnes o tom hovorili, je potrebné prísnejšie e, zaobchádzať s finančnými transakciami, tak aby sa zabezpečilo, že členské štáty, ktoré majú len v dvoch tretinách, teda, alebo dostali, len dve tretiny členských štátov, do, štátov dostali e, povinnosti klasifikovať tieto nezrovnalosti, aby aj zvyšok sa tomu venoval. A druhý bod, ktorý potrebujeme, to je ďalší dôraz na to, aby sa e, spravodajské systémy harmonizovali. To znamená, že tie správy majú byť harmonizované a tu musíme skutočne vyjať tlak, aby to bolo harmonizované do tej miery, aby boli tieto správy jednotlivé e, porovnateľné. Ďakujem, Markus Piper. Ďakujem. Pani predsednička. Môžeme teraz zadefinovať pojmy, ako chceme. Základ, ktorý poskytla spravodajkyňa, je dobrý. Som za to, aby sa diferencovalo. Ale sú tu určité nepravidelnosti. Je to 11 týka sa to hlavne štrukturálnych fondov. A v prípade týchto 11 je potrebné povedať, že to vychádza hlavne z troch krajín a tie sa tam aj pomenovali. Tieto tri krajiny, bohužiaľ, sa v tomto kontexte spomínajú poprvýkrát. Sú to recidívy, tak povediať. A mali by sme mať, e, podľa mňa, odvahu na to prijať nové konzekvencie. To znamená, že keď sa opakovane veci nedejú tak, ako by sa mali, Takže by sme my teraz potrestali všetkých 27 štátov e, nejakými prísnejšími pravidlami. Nie, je dôležité urobiť bilaterálne postupy medzi komisiou a tými tromi štátmi, ktorých sa to týka. Čiže komisia musí nájsť náležité kontrolné mechanizmy pre tie krajiny, ktoré sa zviditeľňujú práve takýmto spôsobom. To by bolo podľa mňa efektívnejšie, zefektívnilo by to celú štruktúrálnu politiku a netrestalo by to zvyšok eh, Európy za to, že eh, niektorí si neplnia svoje úlohy a v tomto zmysle predložím spravodajkyni aj pozmaňovací návrh. Ďakujem. Eh, no Ďakujem, hovorí pani predsednička. Nikto ďalší sa o slovo nehlási. Nie. Dovolte mi vyjadriť sa tiež, tiež som členkou tohto výboru prípade tejto správy hovoríme o podvodoch, to by malo byť jasné. A možno by sme mali hovoriť aj o kvalite súdnictva v členských štátoch, pretože v nových členských štátoch, kde dochádza k podvodom, tak to veľmi úzko súvisí eh, s fungovaním či nefungovaním súdneho systému. Čiže politika znova je braná za, na zodpovednosť za niečo, čo je oveľa všeobecnejšej povahy. A pokiaľ ide o tú politiku ako takú, možno by sme sa mali odvolať na transparentnosť, tá je mimoriadne dôležitá. Je to systém, ktorý by mal byť transparentný a v takom prípade by sme znížili pravdepodobnosť eh, výskytu podvodu. Takže čakáme na záverečnú verziu správy, hlasovať o nej budeme v januári a poprosím kolegov, ktorí chcú predložiť pozmeňovacie návrhy, aby tak urobili v lehote jedného týždňa, teda do 10.12. na poludne. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči, ak chcete, pani spravodajkyňa. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa poďakovala všetkým kolegom a aby som ešte raz zdôraznila, že príspevky, ktoré som si tu vypočula, podľa mňa všetky je možné zakomponovať do môjho návrhu správy, sú s ním zlučiteľné. Ja som schválne sa snažila byť všeobecnejšia vo svojej správe, tak aby som mohla reagovať na príspevky, ktoré odzneli v tejto diskusii. Nebudem zachádzať do podrobností, to by dlho, trvalo príliš dlho, ale chcem ešte raz počiarknúť, že všetky príspevky, ktoré sú odzneli, sú zlučiteľné s mojou správou, s mojimi názormi. Takže čakám na pozvoňovacie návrhy zo strany kolegov. A prepracujem náležite svoju správu. Ďakujem, hovorí pani predsednička, tým sme uzavreli tento bod, pokračujeme bodom 11. Ide o Európsku investičnú banku, jej výročnú správu za rok 2008 a slovo dávam pani Kreol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nebudem teraz hovoriť o podvodoch ani o chybách, budem hovoriť o výročnej správe Európskej investičnej banky za 2008 v tejto správe sa dočítame o tom, ako banka realizuje koheznú politiku a ako takto e, vlastne e, doplňa e, zdroje v členských štátoch prostredníctvom úverov. Jediná poznámka, negatívneho charakteru v tejto správe je tá, že tá správa je relatívne dlhá, ale ku koheznej politike je tam toho relatívne málo. Napriek tomu, že viac než 40 úverov Európskej investičnej banky ide práve do koheznej politiky a hoci Európska investičná banka sa čoraz viac zaoberá podporou koheznej politiky. Aj vzhľadom na hospodárskú a finančnú krízu Európska investičná banka uvoľnila ďalšie miliardy eur, takže taký podnet pre náš výbor z mojej strany, nie je to súčasť mojej správy, ale to len taký podnet na Margo, že by sme možno mohli pozvať Európsku investičnú banku, aby vystúpila tu v našom výbore, aby nás detaľnejšie poinformovala o svojej práci. Ja som do tej správy vpísala napríklad to, že by ma zaujímalo, ako to vyzerá s touto Risk Sharing Financing Facility, ako to teda konkrétne funguje. A tiež e, teda vieme, že už funguje Jaspers, vieme, že Európska investičná banka sa intenzívne zúčastňuje týchto činností, ale praktické skúsenosti, to už bolo načetnuté vo výbore niekoľkokrát, Takže praktické skúsenosti zatiaľ ešte chýbajú, takže bolo by fajn, keby sme pozvali nejakého zástupcu EIB. Vo všeobecnosti si myslím, že práca EIB našu politiku v mnohých oblastiach veľmi dobre podporuje, hlavne pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov prostredníctvom pôžičiek tu Európska investičná banka je skutočne nápomocná a progresívna. Podľa mňa ide o posilňovanie nášho prístupu nášho náhľadu na politiky Európskej únie. Takže moja správa skôr to stanovisko je relatívne krátka a nesie sa v pozitívnom duchu, pokiaľ ide o prácu Európskej investičnej banky. Dovolte mi, aby som na tomto mieste svoj príhovor ukončila. Ak kolegovia ešte majú chuť tam niečo doplniť, nech sa páči. Ja osobne sa na to tiež ešte raz pozriem a možno ešte čo si pozmením, čo si doplním v spolupráci s ďalšími kolegami, no a teším sa na poznámky, s ktorými kolegovia vystúpia. Ďakujem. Yeah. Veľmi pekne ďakujem. Sean Campis. Ďakujem pekne. Bol som tieňovým spravodajcom, hovorí pán Kelly. A vítam tento návrh, ktorý práve odznel. Myslím si, že pani makrel môžeme byť veľmi vďační. A takisto môžeme byť vďační, že Lisabonská zmluva poskytuje rozsah pôsobnosti pre rýchlejšie rozhodovanie Európskej investičnej banky. Každý vie, že v tejto fáze rozruch na finančných trhoch sa rozšíril do celého hospodárstva a nasledoval domino efekt, recesia, prišli sme o mnohé pracovné miesta. Čo je koreňom všetkého tohoto boli úvery. Boli príliš ľahko dostupné, jednoducho dôveryhodnosť tých, ktorí odporúčali a schvaľovali tieto úvery, sa otriasla. A potom, čo sa týka malých projektov v zemepisne odľahlých oblastiach, alebo také plány, ktoré sa rozbehli v časoch, kedy sa schválili tieto hypotekárne alebo iné pôžičky, potom zastali. Vďaka Európskej investičnej banky, ktorá zasiahla do takéhoto krizového vývoja, sa niektoré tieto projekty mohli zrealizovať a treba zabezpečiť, aby tieto pôžičky od Európskej investičnej banky pokračovali najmä na tieto znevýhodnené e, lokality, malé farmy, odľahlé oblasti, rozbehnuté projekty a podobne. A ide tu o vyše 800 miliónov na pracovné miesta. Mám veľké obavy, že isté súkromné banky, komerčné banky môžu použiť pôžičky od EIB, aby si zlepšili svoju vlastnú výkonnosť, svoje vlastné čísla. Zdá sa, že takéto niečo sa deje a tomuto treba zabrániť, aby peniaze plynuli k tým, ktorí ich naozaj potrebujú. Európska investičná banka e, poskytuje veľké, má veľký kapitál a poskytuje nízke úroky v porovnaní s inými bankami. Takáto štruktúra odmien manažérov bank, ktoré boli privysoké, e, vzbudila na rozhorčenie. Myslím, že okolo 20 miliárd eur sa sústredí okolo, okolo trojuholníka, ktorý sa nazýva vzdelanie výskum a inovácia. Hovoríme o číslach 7,5 miliardy a 2,1 miliardy, ktoré by sa mohli dať do lepšej inovácie. Ak bude fungovať dobrá inovácia, tak budú z toho mať osoch aj výskum a vzdelávanie v tomto trojuholníku. A moja posledná poznámka, pani Falc poukázala, a to správne, na to, že Európska investičná banka dodatočne podporuje štrukturálne fondy, napríklad v Poľsku, kde takáto spolupráca dobre fungovala. Európska investičná banka hrá úlohu aj v tom, že je katalistom a podporcom energetických projektov, najmä v zemepisne odľahlých oblastiach, kde takáto podpora je skutočne životne dôležitá. Ja by som však predložil nejaké menšie pozmenujúce návrhy, ktoré budú v súlade s tým, čo odznelo a čo povedala pani Krell. Ďakujem pekne, pán Kel. Teraz má slovo pán Gudmanis. Ďakujem, pani predsednička. Chcem zdôrazňovať, že, zdôrazniť, že článok 46, ktorý sa týka kohezných fondov, a chcem hovoriť aj o právnej norme 1083 lomeno 2006, ktorá hovorí o Európskej investičnej banke v súvislosti s koheznými fondmi, ale aj s regionálnym rozvojom a podobným. Takže je tu priamo napísané, že Európska investičná banka má vo všetkých fázoch, fázach v rámcovom, v predprojektovom e, a podobne. Dokonca má spolupracovať aj s komerčnými bankami, aby zabezpečila financovanie všetkých týchto projektov vo všetkých fázach. Z nášho hľadiska Pozrieť sa na aktivity týchto bank znamená prešetriť prípady, kedy EIB hrala úlohu, kedy bola spolu súčinou pri Európskom investičnom fonde EIF, teda EIF v Slovenčine. A tie, tento fond bol niekedy podporený dodatočne Európskou investičnou bankou. Z nášho hľadiska tu máme iba jeden záujem. V prípadoch, kedy sa takto zaangažovala EIB, boli projekty manažované a zrealizované lepšie ako v prípadoch, kedy sa EIB nezapojila? Toto by sme mali pochopiť, pretože ak to takto nefunguje, ak EIB nezefektívnila programy, respektíve ak ich zefektívnila v jednej krajine, nezefektívnila v inej. Treba to preštudovať a ak tomu naozaj tak je, že EIB pomáha dobrej veci, tak treba rozšíriť takúto prax. Je to napomocné alebo nie je to napomocné? Na to treba nájsť odpoveď. Regionálny výbor, výbor regionálneho rozvoja by mal toto prešetriť, lebo je to v našom záujme. Ak spolupráca medzi Európskym investičným fondom a Európskou investičnou bankou dodáva zvýšenú synergiu, potom by sme mali navrhnúť, aby sa takéto niečo konalo vo zvýšenej miere. A možno aj s inými fondmi. Mohli by sme sa teda spýtať banky, aby nám poskytla informácie tohto druhu. Nie klientov, ale banky, ktoré by na, ktorá by nám mohla poskytnúť e, informácie. Aby sme boli informovanejší o tejto veci. Ďakujem, pán Godmanis. Už sa nikto ďalší neprihlásil do diskusie. Ja by som veľmi stručne e, si dovolila. Myslím si, že je veľmi dobrý nápad od pani Krell, aby sme vyzvali Európsku investičnú banku aj Európsky investičný fond, aby naozaj silne pôsobili v oblasti koheznej politiky. Veľmi často aj iné banky už vstúpili do oblasti pôžičiek, ale my by sme to mohli rozšíriť aj na eh, odborné finančné otázky a technickú podporu, erudiciu týchto bank a fondov. Okrem EIB, napríklad EBRD, Európska banka pre obnovu a rozvoj a takisto eh, Banka pre rozvoj Rady Európy. Tieto tri banky sú zapojené do rozvojových projektov regionálneho rozvoja ale je to ešte len na začiatku, kedy sa tieto zapájajú aj do urbánneho rozvoja. Mohli by sme sa možno s nimi stretnúť a vyjasniť si otázky v tejto veci. Veľmi pekne ďakujem za diskusiu. Termín na predloženie pozmeňovacích návrhov je 10. december, o správe budeme hlasovať v januári. Chceli by ste ešte niečo dodať, pani Krel? Ak nie, prechádzame k bodu číslo 12. Spravodajcom je Lambert van Nistelrooy. Ide o správu o uplatňovaní synergii prostriedkov vyčlenených na výskum a inováciu v nariadení Európskych spoločenstiev číslo 1080 2006. Máte slovo. Vážená pani predsednička, Ďakujem veľmi pekne. Je to tak, že teraz sa budeme postupovať v malých krokoch a chceme vlastne objasniť, o čo tu pôjde a ako by to malo v budúcnosti pokračovať a potom sa ešte raz urobí tá správa. Je to vlastne správa o realizácii. Nie je to iniciatívna správa, Takže je to správa o realizácii oplika a aplikovaní nariadení. A v tomto prípade sa mi zdá predsa len byť zaujímavým, že môžem skonštatovať, ako by sa mala regionálna politika porovnávať s aplikovaním z programu na stimuláciu malých a stredných podnikov, koheznej politiky a iných ďalších politických oblastí. Toto je veľmi zaujímavé, pretože tie, je to zaujímavé preveriť tie synergie a konštatovať, že predsa len sú tu isté nedostatky. tu sme svojho času povedali, že v tých vedomostných regiónoch by sa tu ešte urobila taká medziúroveň a je zaujímavé skonštatovať, ako to vyzerá teraz. To znamená, že urobiť analýzu a potom takisto preveriť, ako sa to vyvinie v tej časovej osi. A nie je úplne presvedčivé, ako vyzerajú ciele komisie, ako ich komisia vytvorila. Môžeme konštatovať, že to je predsa len trošku silnejšie integrované. Našťastie v rámci tých rôznych regiónov a obcí miest Európskej únie. A v tejto súvislosti mi dovolte, aby som na základe platných nariadení konštatoval, ako sa to aplikovalo v členských štátoch. My sme mali tento národný strategický rámec, oni majú takisto tieto národné programy. Ja predsa nemôžem preveriť úplne všetko, ale chcem preveriť predovšetkým to, čo vyplýva uh, z, zo správ komisie, aké dobré vzory, prípadne tretí aktéry sú vedené, potom sa analizuje, či to funguje v rámci tohto inovatívneho, teritoriálneho teritoriálneho e, nasadenia. No a ja som skúmal, čo všetko existuje. Áno, politika výskumu a vývoju, vývoja. Áno, to je to také free floating. Ale keď si pozriete trh, keď si pozriete skutočné inovácie, potom sa chápe tá regionálna divenzia. A pozitívne je, že sa z týchto čísel že z týchto čísel máme 86 miliard eur pre členské štáty v tejto oblasti. A potom veľmi často aj okrem prostriedk- aj mimo tých prostriedkov 7. rámcového programu. Ja sa samozrejme pokúšam um, tu konštatovať, ale tá, tá prvá časť tej mojej správy je analytický a e, druhá časť sú vlastne konštatácie. Čo sa môžeme poučiť z tej novej praxe, či tu všade v Európe vznikli klastre. Uh, regionálne klastre, špecializácie, klastre s národnými kompetenciami a takisto klastre, ktoré sú v celosvetovom meritku konkurencieschopné. Toto všetko chcem preveriť a potom ešte raz takisto si pozrieť eh, jednotlivé nariadenia v rámci regionálnej politiky. A takisto, ehm, či tu máme tú šancu eh, byť eh, budu, obsať v budúcnosti a byť v budúcnosti konkurencieschopné. Toto mi je, je pre mňa dôležité. Dôležité je, aby sme sa skutočne pozerali do budúcnosti, aby sme uh, to formulovali všetko veľmi pozitívne. A tento non-paper, ktorý všetci poznáme. Tento, sa, eh, tento hovorí o štruktúrálnej a regionálnej politike. No už áno, toto ale neprináša tak veľa. Keby sme ešte vybrali viac peniazy z regionálnej politiky dali by sme to do politiky pre vedu a výskum, tak by sme mali možno nejaký výsledok, ale považujem to, považujem to za nezmysel. Ja to samozrejme ale e, preverím v rámci mojej správe v Španielsku, v Belgicku, v Nemecku, v Polsku. Všade vidíte to isté, keď si to presne pozriete. A toto môže byť skutočne aj takým záchytným bodom pre a východiskom pre uh, diskusiu o politike a financiách. Ja si to teda takto predstavujem a ja vás chcem poprosiť, aby ste mi povedali, ako to vidíte vy, čo si vymyslíte, že by bolo potrebné urobiť v rámci tejto správy. No ja viem, že výbor ITRA kladie veľký dôraz na túto správu a ja si myslím, že to je tiež dobré. Určite budeme dobre spolupracovať štruktúrálna, regionálna politika, synergie toto všetko je naša príslušnosť, to je naša kompetencia. Ja dúfam teda, že ma podporíte z vašej strany. Jan Obricht, nech sa páči. Chcel by som zdôrazniť, že keď porovnáme ani nie tak ciele, ale metodiku Pripomenul by som vám, že Lisabonská stratégia pôvodne vychádzala z otvorenej koordinačnej metodiky. To znamená takej, ktorá vychádzala z vnútroštátnych scenárov. Regionálna politika je však založená na metodike prerozdeľovania, na definovanie kvót pre členské štáty na základe HDP a NUC 2. Čo sa týka rozdeľovania a prerozdeľovania, rozhodnutia sa koncentrujú v Bruseli a samozrejme sú založené na kritériách excelentnosti. Čo však teritoriálny dopad takéhoto nástroja? Kohezná politika, ktorá e, bola veľmi prísne preskúmaná a ktorá platí v, v rezorte výskumu, má predsa teritoriálne dôsledky. Viac menej si vieme predstaviť, ako táto metodika funguje v oblasti výskumu. A je tu tendencia posilniť v koheznej politike dimenziu výskumu. Ale spravodajcovi by som nechcel hovoriť nič o obsahu ani o spôsoboch. Skôr by som sa spýtal na tento teritoriálny dopad. Nikto sa už neprihlásil do diskusie? Myslím, že nie. Ak je tomu tak, myslím si, že by sme mohli uzavrieť našu diskusiu, poďakovať Lambertovi za jeho prezentáciu a popriať mu úspešné spísanie správy. Áno, nech sa páči. Možno by sme mohli hlasovať o správe až v marci. Možno, to je dobrý nápad, ale je, veľmi, je to veľmi dôležitá správa, pretože prichádza vo chvíli, kedy každý bude riešiť priority kohéznej politiky do budúcnosti a zároveň by sme mali my prispieť k agende kohéznej politiky Európskej únie. Veľmi pekne ďakujem. Končím tento bod. Pokračujeme bodom rôzne. Chce sa niekto prihlásiť? Ak nie, ja mám pre vás informáciu. Včera a dnes ľudia spomínali dokument Európa 2020, ktorý oficiálne pripravila Európska komisia, už je aj na internete. Môžu sa k nej vyjadrovať ľudia, verejnosť do polovice januára. Každý, kto by chcel zmeniť e, tento dokument, túto správu zasiahnuť do znenia, je šanca do Vianoc, že naozaj vaša poznámka bude aj mať skutočný výsledok. Ak to urobíte neskôr, ak sa zapojíte do procedurálneho postupu neskôr, šance sa znižujú. Táto správa nespomína systémy spravovania veci verejných. Je to niečo, čo si každý želáme, aby bolo dobre, ale nie sme si istí presne, ako to dosiahnuť. Takže spravovanie a riadenie veci verejných je niečo, čo tá, táto správa až tak nepokrýva. Posledným bodom na programe je dátum konania nasledujúcej schôdze. Bude to pondelok 25. januára